Vážení kolegovia, predpokladám, že môžeme začať. Páni ministri Disejblojem a Kažimír prídu potom, ako ukončia svoju tlačovú konferenciu. Ešte stále čakáme na Euklida Sakalotosa. Start uh, ale najlepší čas začať, pretože do 9. by sme mali s našim stretnutím skončiť. Takže chcem privítať ministrov financií, ktorí boli ochotní prijať našu pozvánku a zúčastniť sa na tomto verejnom vypočutí v rámci dnešného špecifického stretnutia so siedmimi ministrami financií z Holandska, Grécka, Francúzska, Malty, Slovenska, Luxemburgu. Je to naozaj mimoriadne vzácná príležitosť môcť spoločne diskutovať o perspektívach, o priestore pre fiskálnu kapacitu, najmä vo veľmi citlivom momente, ktorý determinuje budúcnosť Európskej únie aj Európskej menovej únie. Nastavenie fiskálnej kapacity alebo vytvorenie eh, fiskálnej kapacity bolo eh, navrhnuté v správe piatich predsedov a mnoho poslancov to považuje za absolútne nevyhnutný predpoklad pre vytvorenie skutočne funkčnej ekonomickej a menovej únie a eh, rozpočtové výbory, rozpočtový výbor a výbor Ekon spolupracujú na správe, spoločnej správe z vlastnej iniciatívy k tejto téme. Dostali ste návrh správy, ktoré Beres a Böke spravodajcovia už predstavili. Tam sa jasne identifikujú hlavné piliere a hlavné funkcie tejto fiskálnej kapacity. Predovšetkým podpora konvergencie, a zároveň e, väčší stimul pre reformy, e, väčšia kapacita pre absorpciu symetrických a asymetrických šokov. Nedávno takisto Medzinárodný menový fond vydal veľmi zaujímavý článok, e, v ktorom sú analyzované rôzne alternatívy, rôzne možnosti, ale samozrejme toto nie je technická diskusia, je to veľmi politická diskusia, no a práve preto je naozaj dobré, aby sme využili túto možnosť diskutovať s ministrami financií, takže je dôležité, že máme priestor sa porozprávať. Takisto aj v mene Žána Artuí, ktorý je predsedom výboru pre rozpočet, e, si myslím, že môžeme hneď začať Neviem, či kolega chce ešte k tomu niečo povedať, alebo môžeme rovno začať. Áno, chcem vyjadriť radosť toho, že máme túto schôdzu každoročne v eh, našich výbroch. Je to vlastne v čase rozpočtového zmierňa a máme možnosť stretnúť sa s minist- kolegiami eh, ministrov, s kolegiom ministrov financí a teda máme eh, takúto príležitosť aj na to mm, stredové hodnotenie. Ďakujem. Thank you. Ďakujem pekne. Dobre, dáme teraz priestor Permanš Beres, ktorá vystúpi v mene dvoch spravodajcov. Ďakujem pekne. S Reimerom Bögem a s vyjednávacím týmom ďakujeme veľmi úprimne ministrom financií, že sú prítomní. Je to možno nezvyčajné, ale myslím, že tá otázka e, rozpočtu eurozóny je dobrou príležitosťou rozbehnúť e, alebo dať takúto pozvanku a som e, rada, že taký, v takom veľkom pošte e, pozitívne zareagovali na našu pozvanku. Nebudem nejak dlho hovoriť, pretože v prvom rade sme tu na to, aby sme si vypočuli vás, aby sme si s vami prebrali, ako sa chcete chopiť e, toho, čo vám, čo vám, čo vám ponúkame, teda správu Európskeho parlamentu, v tejto otázke rozpočtu eurozóny. Čiže to je otázka, ktorá je na stole už z času pred správou Delor a e, musíme sa teda zamyslieť nad tým, e, ako tú otázku riešiť, je to teda nevyhnutné. No a keď sme začali túto iniciatívu v správe o rozpočte pre eurozónu, viete, že tieto otázky, teda vedeli sme, že tieto otázky budú položené v poslednom trimestri tohto roku e, bez ohľadu na to, aký bude výsledok britského referenda, ale mali sme to tak, takmer napriek tomu na pamäti. Vy teda budete e, venovať samozrejme aj iným otázkam, ale táto téma nesmie byť ignorovaná. Nie som si istá, že počas Európskej rady v Bratislave budete mať príležitosť e, naozaj zajsť do, do hĺbky a už e, uzavrieť tieto úvahy, ale v zásade v oktobri tohto roku budete mať túto správu ako základ na otvorenie diskusie Eh, vo vašom kruhu, aby ste sa pripravili teda na Európsku radu koncom roka a aby ste teda napokon eh, mohli eh, mm, postupovať na základe správy piatých predsedov, aby sa po všetkých tých národných voľbách urobili tie ďalšie kroky, aby sme mali nejakú víziu pripravenú, aby sme mohli teda po konkrétnych národných voľbách niečo urobiť. Je potrebné to už začať pripravovať. A Máme tu konkrétny záväzok, ktorý je v tej správe 5 predsedov. E, možno by ste sa mali konkrétnejšie k tomu e, vyjadriť. E, teda týka sa to transformácie Európskeho mechanizmu stability, pretože v tej správe 5 predsedov sa predpokladá, že ESM bude integrovaný do metódy spoločenstva, čo bude mať veľké dôsledky na to, aké nástroje budete mať vlastne k dispozícii. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Budeme teraz pokračovať ďalej v tom poradí eh, vystúpení. Pôjdeme v abecednom poradí podľa jednotlivých krajín. Eh, prvým rečníkom bude Euklid Sakalotos, ktorý práve prišiel. Môžeme to prehodiť, eh, takže bez problémov. Michel Sape, nech sa páči. <coughs> ja nemám teda nič proti protokolu, dobre. Ale niekto musí začať. E, ďakujem. Ďakujem všetkým vám. Určite to neprvýkrát, že som tu, ale veľmi rád e, opäť prichádzam medzi vás. A viem, že e, možno je to až taký sen pre predsedu výboru. Nie sme tu až tak často, ale som veľmi rád, pán predseda, ktorý bol predo mnou ministrom financií a, a potom aj chvíľu po mňa, potom zase predo mnou. E, takže, dobre. E, niekoľko minút k tej otázke. u ktorej sa vyjadrili dvaja spravodajcovia vo svojej vynikajúcej e, správe. Je to naozaj už e, stará otázka týkajúca sa menovej hospodárskej únie a jediná vec je, že len ten menový pilier sa skutočne zrealizoval v veľmi peresných podmienkách, e, čo bolo absolútne nevyhnutné, aby sme teda e, zrealizovali, aby sme mohli mať Európsku centrálnu banku, aby mala svoje právomoci, e, aby mala svoju nezávislosť, aby mala svoje kapacity, aby preukázala svoju efektivitu pri riadení peňazí. Ale ten ekonomický aspekt teda a rozpočtový aspekt ostal, tak povediac, e, zatiaľ mimo a teda mm, máme tu nejaký monument dnes, ktorý je nevyvážený a vidíme to, vidíme to najmä e, vzhľadom na tie rovnováhy, nerovnováhy, tie sú zre, zreteľné hlavne, keď, keď sa niečo hýbe, hýbe sa počas krízy a dôsledky tej krízy na eurozónu e, sme pocitili, krajiny trošku sa odklonili a teraz treba ich dostať k rovnakej konvergencii. Sú samozrejme vo veľmi odlišných situáciách a mm, teda niektoré prvky konvergencie, najmä čo sa týka konkurencieschopnosti investícií, financovania e, a táto konkurencieschopnosť, to trošku chýba. No a je to tiež prvok, ktorý je absolútne nevyhnutný v dnešnom kontexte. Pervonš správne povedala, že bez ohľadu na to, aké by boli výsledky referenda, bolo potrebné si položiť túto otázku, ale ja chcem povedať aj to, že e, nestačí si len položiť otázku, treba na ňu aj odpovedať. O to viac, že m, poznáme výsledok referenda a vieme, že eurozóna musí e, opäť prejaviť taký obraz sily, e, zodpovednosti, že dokáže sa vysporiadať s dnešnými výzvami. Takže e, potrebujeme rozpočet eurozóny a E, vôbec neváham, som presvedčený, myslím si, že to môžeme zdieľať a o to viac, že sme sa snažili tým či oným smerom e, zrealizovať e, rozpočet tejto povahy. Tejto povahy, teda môžeme to tak povedať, máme tu ten Európsky mechanizmus solidarity, čo je určitá forma nejakej, e, nejakého zospoločnenia e, prostriedkov, je potrebná solidarita za určitých podmienok a teda tento mechanizmus, aj keď je teda správaný určitým spôsobom, mohol by byť možno určitou predzvesťou e, E, nejakého nového druhu európskeho rozpočtu. Uvidíme, e, e, či teda to bude mm, podpora pre mm, krajiny, ktoré potrebujú investície a tak ďalej, či tam budú nejaké investície. Viacerí sa k tomu e, vyjadrovali, povedzme, k investíciám je tu ten Junckerov plán, čo je tiež určitým prejavom takej e, nevyhnutnej e, schopnosti konať na úrovni európskeho, teda na úrovni európskej a cez rozpočet. Možno sú potrebné nejaké kontracyklické kroky, alebo je možno potrebné povzbudiť cyklus, ktorý sa rozvíja príliš pomaly. Takže je to naozaj nevyhnutný nástroj, ale sú tu možno dve, tri otázky, ktoré E, sú otvorené a e, možno ešte nemáme na nich e, odpoveď, ale musíme si ich napriek tomu klásť. Čiže je potrebný rozpočet, ehm, je potrebné ho kontrolovať. Čiže ak bude rozpočet, znamená to, že tu bude v Európskom parlamente schopnosť diskutovať o ňom, príjmať ho, Neviem, ako by sme mohli mať takýto rozpočet, tejto pohy bez toho, aby tu bola kontrola, e, potrebná demokratická kontrola. A táto demokratická kontrola e, sa už môže občanom zdať v našich členských štátoch príliš vzdialená od ich reality, ale keby vôbec nebola žiadna kontrola, tak si myslím, že by skutočne chýbalo niečo veľmi vážne. Ak teda e, bude rozpočet, je potrebné, aby tu niekto e, bol schopný ho aj zrealizovať, čiže samozrejme je tu známa rozpráva, nebudem sa teraz do toho púšťať Um, ospravedlňujem sa pervo, že to musím tak povedať, ale trošku, uh, trošku mám takú, tak, tak trošku váha v tejto pozícii, či to má byť úplne spoločenstvo, alebo či to má byť riadené nejakým iným spôsobom, uh, aby tam bolo možno, bol možno priestor na nejaký medzivládny, uh, medzivládne správanie. Neviem, to, do tohto sa nebudem teraz púšťať, bude to veľmi, dôle, veľmi ťažká téma v nadchádzajúcich mesiacoch, ehm, ale treba byť samozrejme čo najbližšie k našim ľuďom pri realizácii európskych politik. No a ak bude teda rozpočet, tak musí mať zdroje. A otázka zdrojov je podľa mňa absolútne nevyhnutná a tieto zdroje mm, môžu byť teda plat, e, e, uplatňované na úrovni EÚ, ale musia, musia to byť aj zdroje e, definované, aký typ zdrojov to má byť, E, môžeme mať celý rad riešení, vlastné zdroje alebo časť zdrojov každého z našich členských štátov. A v každom prípade je absolútne nevyhnutné, aby tu tie zdroje boli, aby sme mohli realizovať e, tento rozpočet. A napokon chcem každému nechať priestor, takže e, chcel by som na záver ešte vyjadriť jedno presvedčenie. Ak vstúpime teda do tejto rozpravy inštitucionálnym spôsobom, tak sa z tej rozpravy nikdy nevymotáme. Nenájdeme to správne, tie správne vráta, tú správnu bránu. Čiže ak k tomu, budeme, k tomu budeme skôr pristúpať pristúpať vás veľmi konkrétne, veľmi presne, aké sú tie otázky, aké sú problémy, ehm, čo je ten rozpočet, ako dokáže zareagovať na problémy, akú má akcieschopnosť, ako rýchlo dokáže konať, reagovať. Naši ľudia potrebujú niečo konkrétne, potrebujú ehm, ubezpečenie, že Európa je efektívna pri realizácii konkrétnych politík a e, samozrejme, treba sa venovať aj tomu inštitucionálnemu aspektu. E, to všetko v končnom dôsledku sa musí pretaviť aj do fungovania inštitúcií, ale e, ja žiadam od nás všetkých, aby sme teraz e, e, aby sme k tomu vstupovali čo, pristupovali čo najkonkrétnejšie, aké sú tam investície, aká bude napríklad e, úroveň e, zabezpečenia v nezamestnanosti, aké budú e, európske kapacity na zrealizovanie nejakej vrstvy solidarity na úrovni nezamestnanosti. To sú presne tie takto sa dopracujeme k nejakému uh, tomu porozumeniu u našich občanov, že o čo vlastne ide. Inak sa ako obyčajne uh, strátime v tejto rozprave na európskej úrovni a e, preto mm, vlastne budú ľudia to opäť vnímať tak ako dnes, že nám nemôžu doverovať. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Euclid to nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, Roberto. Ďakujem veľmi pekne aj za prácu parlamentu, ktorá je zameraná na túto prácu, na túto správu. Je to naozaj kritická téma a chcem navrhnúť tri dôvody, prečo sa musíme naozaj vážne zamyslieť nad eurozónou a rozpočtom eurozóny. Prvým dôvodom je medzinárodná rola eura. Bol som častokrát kritický voči komisii aj voči Európskej centrálnej banke a ich predpokladom, alebo teda um, odhadom rastu keď eh, tvrdili, že rastu sa až tak nedarí a zároveň, že eh, sú tu rôzne eh, bočné vetry, ktoré spôsobujú to, že sa nám nebude až tak dariť aj kvôli globálnemu vývoju ekonomiky. To je niečo, čo môže povedať Grécko, Bolívia, Fínsko, ale to nie je niečo, čo môže povedať Európa. Európa nie je nejaká malá uzatvorená ekonomika sme veľkým hospodárstvom. A teda, ak svetová ekonomika jednoducho nemá dobrý vývoj, tak jeden z dôvodov je ten, že Európa asi nerobí svoju úlohu, svoj kus práce. Pri viacerých príležitostiach, tak v minulosti, ako aj v budúcnosti, sme mali viaceré regióny sveta, ktorým sa darilo lepšie alebo horšie. Napríklad eh, región Ázie mal lepšie alebo horšie obdobie, to isté platí pre Ameriku. Ak niekto eh, má horšie obdobie, tak niekto iný zase musí vyplniť to vákuum. Európa teda musí zohrávať túto svoju rolu a eh, nemôžeme len vlastne smerovať na to, aby sme mali eh, prebytky bežného účtu, ale mali by sme mať aj zodpovednosť za globálny dopyt takým spôsobom, ako nemá nejaká malá otvorená ekonomika. A druhá rola súvisí s automatickou úlohou rozpočtu eurozóny. Ak je v Texase recesia, tak následne sa zdroje z federálneho rozpočtu presúvajú do Texasu, prechádzajú tam v podobe do, e, dotácií a Texania platia menej daní. Ale to nie je jediná vec, čo sa deje. Ak federálny rozpočet financuje toto navýšenie zdrojov, povedzme e, cez pôžičky a takisto cez dlhopisy, tak následne sú Texania kompenzovaní ehm, zvyškom Ameriky. Tieto dlhopisy sú splácané bez hľadu na to, či ste z Massachusetts, z Virginie alebo z Kalifornie alebo od kamkoľvek inokadiaľ. Má to dva dopady. Prvý efekt, je stabilizačný efekt, jedna krajina má asymetrický e, šok, dochádza do recesí, e, tam sú následne presunuté zdroje. A e, druhý efekt je vyrovnávací efekt. A síce, že dochádza k istej miere solidarity Eh, v rámci týchto platieb. No a samozrejme myšlienka je taká, že Texas má recesiu jeden deň, následne to zase bude Massachusetts. A my v podstate chceme vybudovať Európu na rovnakej báze, kde raz bude mať krízu Grécko, následne Nemecko, inokedy Fínsko a mm, na ďalší bude napríklad Portugalsko. Tretí dôvod, prečo potrebujeme európsky rozpočet, eh, je z dôvodu eh, jednoznačnej zverejniteľnej fiskálnej politiky a to súvisí s prvou úlohou. Jednak je to to, akú rolu zastáva Európ v globálnom hospodárstve a druhá súvisí s tým, aby sme mali naozaj správny obsah dopytu na európskej úrovni. Je tu viacero typov rôznych externalít. Najdôležitejšia externalita je tá, že Francúzsko by napríklad chcelo expandovať, ale veľká časť jeho expanzie eh, môže byť v prospech Nemecka a Portugalska. Takisto aj Nemecko a Portugalsko chcú benefitovať, ale veľká časť benefitu pôjde zase napríklad, sa prejaví v podobe do, dovozu do iných krajín. Takže riešenie je jednoznačné. Treba expandovať spoločne a internalizujete externality, ktoré existujú. A mne to prípada veľmi jednoznačné, že naozaj je tu pomerne veľa e, neexpanzívnych fiskálnych politík, e, ktoré sa prejavujú napríklad v podobe vysokej miery nezamestnanosti a nedochádza k žiadnej expanzii, pretože nemáme spôsob, ako internalizovať tieto externality. Ak, by, ak nebudeme mať tieto mechanizmy, čo nám zostáva? Ak nie sme menová únia v takým spôsobom ako napríklad Kanada alebo Nemecko, ako je menová únia vo vzťahu k svojim eh, spolkovým krajinám, alebo ako napríklad Austrália je menová únia. No, máme menovú politiku, ktorá sa nedokáže vysporiadať s asymetrickými šokmi, nie je dokonca ani jasné, či dokáže zvládnuť symetrický šok, kým nevyriešime otázku dlhov, pretože menová politika eh, takmer úplne zlyhala. Európska centrálna banka môže znižovať svoje úrokové sadzby, ale to napríklad nemá dopad na Španielsko, Portugalsko alebo Grécko. Ale predpokladajme, že máme menovú politiku. Nemáme možnosť devalvácie, pretože sme menová únia a následne nemáme ani fiskálnu rozpočtovú politiku, lebo nemáme adekvátny fiskálny priestor. Čo nám zostáva? Mzdy. A miera miest je vlastne jediný absorpčný e, nástroj, ktorý dokáže absorbovať šoky v európskom hospodárstve. A naozaj vás prosím, aby ste zamysleli nad tým vo vzťahu k euroskepticizmu, môže Európa pokračovať e, v situácii, keď jediný absorber e, alebo jediný e, jedinú absorpciu šokov ponúkajú platy. A Myšľa má naozaj pravdu. Potrebujeme dve veci. Potrebujeme menovú úniu, ktorá sa nespolieha len na mzdy, ktoré budú absorbovať šoky, ale zároveň potrebujeme aj menovú úniu, ktorá bude mať ekonomické nástroje, ktoré dokážu v podstate E, kompenzovať mieru devalvácie, ako napríklad fiskálna politika, ale zároveň musia byť demokraticky kontrolované. Ak teda chceme bojovať proti euroskepticizmu v tých dňoch, mesiacoch a rokoch po referende o Brexite, práve toto potrebujeme. Potrebujeme Európu, ktorá bude odpovedať na potreby a požiadavky ľudí, aby ľudia mali pocit, že e, úroveň miest nie je jedinou, jediným priestorom pre absorpciu šokov a zároveň, že mzdy sa môžu napríklad dynamicky dvíhať aj nahor a potrebujeme, aby tieto politiky boli dynamicky, e, pardon, demokraticky kontrolovateľné. A takto sa dokážeme vyhnúť e, euroskepticizmu a pre pro-európanov potrebujeme Európsky parlament, ktorý dá zuby ľuďom v tom, že naozaj bude presadzovať ich záujmy Máme v celoeurópske inštitúcie, áno, tieto inštitúcie sú dobré, áno, tieto inštitúcie sú demokraticky transparentné a kontrolované. Dobre, ďakujem pekne Pier Karlo Padoan. Nech sa páči. Ďakujem, že ste ma pozvali na toto dôležité podujatie. Chcem povedať, že som sa veľmi potešil správy, vážim si ju, najmä jej široký prístup, širší ako je názov. Je to naozaj vhodné hovoriť o mechanizme spravovania eurozóny, pretože ho potrebujeme posilniť aj vzhľadom na udalosti, ktoré zvýšili neistotu v európskom aj globálnom prostredí. Takže mám veľa spoločného s touto správou. Prišiel by som najprv niekoľko zásad, ktoré považujem za užitočné, keď sa pozeráme na to, ako by sme mohli zlepšiť hospodárske spravovanie eurozóny. Keď hovoríme o politike eurozóny, musíme nájsť rovnováhu medzi politikami na národnej a európskej úrovni. Niekedy máme totiž pocit, že napriek tomu, že sme členmi únie, veľmi tesného systému, jediný mechanizmus prispôsobovania, a práve ňom teraz hovoril, sú e, tie vnútroštátne prostriedky, ako keby chýbali európske nástroje bez ohľadu na pohľad politiky. Po druhé, a to vyplýva z toho, čo som už povedal, a síce, že ak chceme dosiahnuť pokrok menovej únii, musíme robiť pokrok v dvoch smeroch. To sú vlastne paralelné smery, aj interaktívne smery. To znamená zdieľanie rizika, zmierňovanie rizika. Hovorili sme už o tom, keď sme vraveli o bankovej únii a myslím si, že toto je všeobecná zásada, ktorú by sme mali uplatňovať aj na iné oblasti, napríklad zamestnanosť a politiky trhu práce a to za chvíľku, o chvíľku vysvetlím. Ďalej. Musíme prehodnotiť naše politiky a stimuly, keď hovoríme o zásadách. Napríklad, ja som veľmi za to, aby sme mali štrukturovanú reformu a dosiahli takto riešenie dlhodobých problémov rastu a zamestnanosti. Ale takáto štrukturálna reforma je len časť riešenia tá skutočná otázka, ktorú si musíme položiť na, my ako tvorcovia politik je, že aké stimuly máme pri tvorbe politiky, aby sme dosiahli štrukturálnu reformu a tu musíme vytvárať aj nástroj takýchto politik a preto to treba brať vážne. Ja vždy hovorím, že otázka flexibility, pružnosti nie je len o tom, ako E, dosiahnete, že vláda bude menej dodržiavať pravidla, ale otázka znie naozaj tak, ako dosiahnete štrukturálne reformy, ktoré sú súčasťou takýchto politik, ale to je len časť tejto rovnice. Potrebujeme aj niečo v oblasti dlhodobého dopytu a tam vstupuje makroekonomické prispôsobenie, asymetria. A to, čo chceme vidieť, je európska makroekonomická politika, ktorá je fiškálna, orientovaná na rast. Zatiaľ to nie je pretože máme prebytok na bežnom účte a súčasne, ako môžeme e, prerozdeliť tieto fiškálne prostriedky v eurozóne. A ak sa to bude robiť správne, tak interakcia medzi makroekonomickými politikami a štrukturálnymi reformami prinesie lepšie výsledky. Dovolte, aby som ešte povedal niečo a zopakoval návrh talianskej vlády. Nie je to nový návrh. Je to už vlastne starý nástroj ekonomickej politiky. Je to zavedenie systému podpory v nezamestnanosti v Monevej únii. Prečo? O tom už hovoril veľmi jasne Euclid ak máte menovú úniu, nemáte žiadne nástroje fiškálnej politiky na zvládanie šokov. Jediné to, čo vám zostáva, je trh práce a to môže vytvoriť prispôsobenie mzdy alebo v oblasti nezamestnanosti. To navzájom samozrejme súvisí. Takže ak chcete mať E, takú menovú úniu, ktorá podporuje rast a zamestnanosť, musíte mať také nástroje, ktoré znižujú tlak, keď je krajina v situácii asymetrického šoku. Ďalší jej dôvod, prečo sa treba zaoberať pretvorením pravidiel politik v, Eur- v menovej únie je aj to, že musíme riešiť nezamestnanosť a toto opatrenie malo riešiť cyklickú nezamestnanosť, aby sme sa vyhli tomu, že cyklická nezamestnanosť nám zostane pridlho a neumož, alebo neumožní e, štrukturálne reformy a bude spôsobovať vzdialovanie sa a nie konvergenciu. Preto musíme o tom hovoriť a musíme preformulovať menovú úniu, venovať väčšiu pozornosť zamestnanosti a aspektom trhu práce, najmä z hľadiska makroekonomiky menovej únie. A napokon ešte ďalšia vec, ktorú si veľmi vážim v správe, že ak by sme mali takýto nástroj, tento nástroj by mal účinne riešiť asymetrické šoky, ale súčasne musíme riešiť aj symetrické šoky, šoky, ktoré sú v celej menovej únii. A zasahujú celú menovú úniu. A ja tu hovorím práve v tejto súvislosti o investíciách, posilnení investícií, mobilovaní zdrojov, napríklad VSM, to je veľmi vhodné. A na záver, investície sú kombináciou viacerých faktorov. Má, investície sú vtedy, ak prevláda pocit očakávania rastu do budúcnosti. E, investície sú vtedy, ak očakávate ziskovosť a keď nie, keď sa odstraňujú prekážky súvisiace so štrukturálnymi otázkami. Investície sú vtedy, ak máte dôveru v budúcnosť, v budúcnosť politického systému a inštitucionálneho systému. A zdá sa, že tu práve strácame v súčasnosti. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz Pier e, Ďakujem, pán predseda. Ja by som na úvod chcel zablaželať k tejto iniciatíve. Chcem vám poďakovať, že ste ma pozvali. Veľmi rád e, sa tu stretávam s viacerými poslancami, e, s ktorými som už mal za posledné roky kontakty, keď sme robili e, teda rozpočet. Pracovali sme v veľmi konštruktívnej atmosfére. Na úvod by som chcel povedať, že história Európy je veľmi progresívna. A ako povedal Michel Sapin, Máme hospodárskú a menovú úniu a svojím spôsobom sme, tak povediac, zapriahli karu pred eh, volou a eh, predbiehame, tak povediac, udalosti. Máme spoločnú menu, chceli sme teda robiť nejakú spoločnú menu bez spoločnej hospodárskej politiky. Eh, no a história nás dobehla, mm, menová a hospodárska kríza nás dobehla a musíme teraz dobehnúť ten stratený čas, čo sme sa snažili za posledné roky, napríklad posilnením e, politiky stability a rastu. a budovanie Európy v menovej a hospodárskej úrovni e, je ťažké. Chýba nám ešte mnoho kúskov e, do tejto skladačky. Musíme ju dokončiť. Keď si zoberieme Roberta Schumana ako príklad, on povedal, že Európu nevybudujeme eh, na jeden, za jeden deň z večera do rána naraz a myslím si, že položiť si tú otázku, či je, alebo ako je potrebné európsky, mať európsky rozpočet so zdrojmi, s maximálnou solidaritou, to je určite eh, dlhodobý cieľ, ktorý si môžeme stanoviť. Ak eh, si zoberieme tento bod ako určité východisko, Eh, argumentácie, eh, tak je tu riziko, že stratíme eh, smer. Čiže by som povedal, že by sme sa mali vybrať témy, kde je možná solidarita a že by sme začali budovať túto solidaritu krok za krokom. Pretože Netreba podceňovať ťažkú situáciu, v ktorej sa nachádza Európa dnes nie len v dôsledku hlasovania v britskom referende, ale mm, vo všeobecnosti. Chceme viac solidarity v Európe a podarí sa nám mobilizovať 28 alebo zajtra 27 krajín e, k nejakému spoločnému e, kroku? To je otázka. A jednou z odpovedí je, že eurozóna 19, s 19 členmi určite je ten priestor, kde už máme väčšiu solidaritu. A pravdepodobne to je ten úhol, e, ktorý si treba zvoliť. A ako to dosiahnuť? Nuž zmierniť obavy, E, podozreniach jedných aj druhých a čo je tá najväčšia obava? Toto e, ešte nezaznelo, ale je to vlastne transformovať e, túto solidaritu, ktorá je na, na, na nejakú európsku zónu transferov fondov. A teda je jasné, že krajiny, ktoré sú na tom dobré, alebo ktoré dodržiavajú všetky pravidla paktu stability a rastu, e, určite e, sú pripravené k určitej solidarite za podmienky, že tie krajiny, ktoré im sa až tak dobre nedarí, alebo možno nie celkom dodržiavajú pakt stability a rastu, budú vynakladať potrebné úsilie. Čiže medzi týmito dvomi polmi treba nájsť nejaké, nejaké spoločné body. A preto ten pojem, o ktorom hovoril e, Karol Padoan, to sa mi zdá dosť zásadné, to je teda uh, to, aby sme mali nejakú paralelnú cestu, aby sme znížili rizika na jednej strane a e, ruka v ruke s tým musí ísť zdieľanie rizik. A ak neurobíme toto progresívnym spôsobom, tak sa veľmi obávam, že nebude možné ísť veľmi rýchlo vpred. Takže je jasné, že každý má svoju národnú zodpovednosť, najmä za tie štrukturálne reformy, ktoré e, sú potrebné. A paralelne, e, keď sa zlepší rešpektovanie paktu stability a rastu vo všetkých krajín, tak bude možné ísť ďalej v oblasti solidarity. E, jeden príklad by som tu uvedol, ktorý sa spomína v tomto vynikajúcom dokumente a to je ten Rainy Day Fund. Uh, viem si predstaviť solidaritu e, počas nejakých e, cyklických alebo anticyklických šokov, ktorá vychádza teda z nejakej dočasné, z dočasného základu, čiže je nejaká špecifická situácia, teda je tu nejaká dočasná pomoc, ale niečo definitívne mm, sa dosiahne o mnoho ťažšie. Myslím si, že týmto by som to asi uzavrela, aby som dodržal svoj rečnícky čas, aby bolo možné aj e, viesť rozpravu. Ďakujem. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dám slovo Edvardovi Šiklunovi. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Keď som tu bol ako poslanec a keď sa ma pýtali, kde som bol predtým, vždy som hovoril, že som bol na univerzite a povedali, áno, väža zo slonovinovej kosti a to je tam veľmi teoretické a tu je to veľmi rozdielne. A teraz v Rade ministrov sa ma pýta, kde som bol predtým a ja som povedal, že v Európskom parlamente a hovoria mi to isté. V slonovinovej väži, áno, tam ste mohli byť tvoriví, idealistickí, ale tu musíte byť praktickí my máme také konkrétnejšie problémy, takže je veľmi zaujímavé si prečítať túto správu kolegyni Prevanš a ďalších spravodajcov, napríklad pána Bögeho. Vidíme tu tie rôzne pohľady na problém. Ja mám túto osobnú skúsenosť a skutočne je to otázka pohľadu. My sa zhodneme, kam chceme ísť presne pri dobrom uh, manželstve sa hovorí, že áno, nekonečná láska, dokonalé zdieľanie a podobne. Všetci sa na tom shodneme. Otázka je len o tom, ako sa tam dostaneme. Budeme sa ponáhľať, alebo bude, pôjdeme tam s krátkou, rýchlou cestou. To je ten ideál. Veľmi často, ako vieme, takéto rýchle skratky spadnú, zlyhajú. Takže tie inštitúcie, čo máme dnes, máme pakt na posilnenie a stabilitu, máme zmluvu o e, spravovaní, semester, posilnenie bankovej únie a tak ďalej. To sú všetko mechanizmy, ktoré e, riešia otázku udržateľnosti a koordinácie politík. Avšak musíme ich nechať pracovať, fungovať, musíme ich nechať rásť, dospieť a realizovať, dosiahnuť výsledky skôr, než budeme vymýšľať nové a nové inštitúcie. Brexit ukazuje, že Únia nie je niečo, čo máme zaručené. Nie sú to Spojené štáty americké. Každý hovorí, áno, je to preto, lebo nám chýbajú inštitúcie a tak ďalej to, čo zabezpečuje túto úplnú integráciu, ale otázka znovu znie, ako rýchlo to môžeme dosiahnuť, pretože iróniou je, že ľudia ešte nevideli ovocie súčasného inštitucionálneho rámca, nevideli tie plody jeho správneho fungovania. Zoberme si ten tupek a sixpack, teda dvojbalíček a šesťbalíček. Keď sa pamätáte, keď sme to tu pripravovali, tak ja som povedal, že tieto výhrážky, sankcie sú drakonické a keď sa budú uplatňovať, tak tá krajina, ktorá má problémy, ich jednoducho nezvládne a vy jednoducho ich len bičujete a bičujete týmto veľkým zastrašovaním. A odpoveď bola, áno, ale my nechceme, aby sa opakovalo to, čo sa stalo Nemecku a Francúzsku v minulosti, porušovali pravidlá, ako keby sa nič nestalo. My musíme ukázať, že my myslíme biznis vážne a teraz bude odstrašovanie, zastrašovanie také veľké, že si nikto neodváži porušiť pravidlá. A dnes tu máme dve krajiny, kde komisia tvrdí, že porušili pravidlá E, tieto krajiny obvinenia nepríjmajú a hovoríme o tom v rade a zajtra v ekofine a nie je to proste nič jednoznačné, e, e, jasná čiara, otázka, ja neviem, zodpovednosti, rozdielu vo výstupoch, ako sa to meria a podobne. Takže každý navrhuje nejaké nové ukazovatele, ktoré by nahradili pravidlo e, deficitu, ja neviem, niekto hovorí o výdavkoch, pravidlách, o pravidle o výdavkoch. Takže je tu veľa otázok a nevideli sme ešte tento balík, tak povediac, ak uplatňovaný, proste nevideli sme uplatnenie tam, kde by sa to malo uplatňovať. To isté môžeme povedať aj o tej čerstvej farbe bankovej únii. Eh, povedali sme bailout nikdy viac. Žiadna vláda už nesmie požiadať a podobne. Ale spýtajte sa Piera, môjho eh, kolegu, nie je to také jednoznačné. To, čo sme si mysleli, že jedna veľkosť pre všetkých neplatí tak jednoznačne. nemôžete veci uplatňovať zaslepeno slepo, pretože vytvoríte viac kríz ako tá kríza, ktorú sa snažíte liečiť alebo jej zabrániť. Takže moja výzva je, nechajte, nech tie inštitúcie fungujú, nechajte ich dospieť, počkajme, ako to bude fungovať, kam nás to dovedie. Takže keď počúvam slova o konvergencii, o implementácii, zdaňovaní, sociálnom zabezpečení, mzdách a podobne, toto sú Jediná cesta, ako môže krajina udržať svoju konkurencieschopnosť, a my sa chceme stále ponáhľať, viac a viac sme entuziastickí a určite sa zhodneme v tom, kam sa chceme dostať, ale ide o to, že sa nesmieme unáhliť a obyvatelia EÚ zatiaľ ešte nevideli to, čo sme vybudovali, vytvorili, nevideli to fungovať riadne tak, aby to dospelo k ďalšej etape vývoja a podobne. Takže ja chcem povedať, že ja vôbec nie som euroskeptik a súhlasím s tým, že úplná únia je úplná únia a má byť jedna pokladnica a podobne, ale e, súčasne hovorím, že pozrime sa najprv na to, čo sme zatiaľ vytvorili a postarajme sa o to, aby to riadne a správne fungovalo. Ďakujem. Ďakujem pekne, Jarom, že sa k nám pridal. <clears throat> A rovno ti dávam slovo. Ďakujem pekne, Roberto. <clears throat> Vážení poslanci Európskeho parlamentu, ďakujem pekne za pozvanie, za možnosť diskutovať s vami o otázke rozpočtovej kapacity. Rozpočtová kapacita pre eurozónu táto téma je niečo, čo si rozhodne zaslúhe poďakovanie najmä dvom autorom správy. Rozprával som sa <clears throat> s nimi pred niekoľkými týždňami, možno mesiacom. Podľa mňa je to naozaj veľmi dôležitá práca, ktorá nadvezuje na to, čo sme dali do správy piatich predsedov a Myslím si, že naozaj v tomto smere musíme urobiť ešte viac práce. V správe piatich, predsedov sme hovorili, že do konca tohoto roka mala vzniknúť expertná skupina, ktorá by reagovala na túto správu a ktorá by zároveň pripravila tú technickú a analytickú prá- prá, prácu k týmto nástrojom, tak aby sme mohli prejsť do druhej fázy a vy ste naozaj začali zavčasu a urobili ste čas tejto práce, takže to vítame. Fiskálna kapacita e, a rozpočtová kapacita to je niečo, čo vítajú mnohí, najmä v rámci verejnej a politickej diskusie, ktorá prebieha o menovej únii a takisto aj o ekonomickej a hospodárskej únii, ale z mnohých rôznych dôvodov. Niektoré z týchto dôvodov sa objavujú aj vo vašej správe a zistil som od eh, holandského ekonóma a nositeľ Nobelovej ceny Jona Timberga, že keď máte, keď dosahujete veľa eh, cieľov jedným nástrojom, narazíte na problémy. A teda prvá otázka, na ktorú sa musíme zamyslieť a za trochu vážnejšie, je to, že či neočakávame až príliš veľa od jedného nástroja. Pretože rozhodne tu bude súťaž eh, o dostupné nástroje, najmä vtedy, keď chcete dosiahnuť mnoho cieľov v mnohých oblastiach. Druhá vec, na čo by sme tieto prostriedky mali vynakladať? Správa načrtáva v zásade tri hlavné oblasti. Prvou týchto oblasťou je stimulovanie štrukturálnych reforiem, podpora štrukturálnych reforiem, to je niečo, čo naozaj sme podrobne sledovali a mapovali v správe 5 predsedov. Podľa nášho názoru ale sa to poradie zmenilo. My sme hovorili, e, viac štrukturálnej práce treba urobiť preto, aby sme reštartovali proces Ehm, ekonomickej konvergencie v rámci menovej únie. A na základe tejto konvergencie, ktorá v zásade je zvrátením eh, tých eh, záchranných opatrení, ktoré sme robili počas krízy, tak až na základe tejto konvergencie môžeme potom prejsť k ďalšej konvergencii, a to politickej, ktorá je ďalším krokom k uzavretiu menovej únie. Ehm, ak to správne chápem, tak práve tu správa hovorí, a to je pomerne intelektuálne stimulujúce, aby sa naopak. A vy hovoríte, že ak chcete konvergenciu, potrebujete najprv tento nástroj na to, aby sme tento konvergenčný proces dokázali spustiť. Ja myslím, že keď sa pozriem na to, kde sa momentálne nachádzame ekonomicky aj politicky, tak je to pomerne e, výzva, pomerne veľkou výzvou takýto prístup. Druhá téma, možné fungovanie tohoto nástroja by súviselo s asymetrickými šokmi Keď sa obzriem späť, tak vidím, že tam bolo veľmi málo asymetrických šokov v eurozóne. Podnikateľské eh, vlastne, a vlastne trhové cykly boli podivuhodne symetrické. Eh, krízy v predchádzajúcich rokoch ale boli spôsobené veľmi asymetrickými politickými krokmi, najmä na národnej úrovni. Eh, finančné cykly, cykly v tejto oblasti na druhej strane boli ale o mnoho, o mnoho rozdielnejšie a možno to je asi najlepší spôsob, ako posilniť našu absorpčnú kapacitu pre riziká, pretože je jedna z tých kľúčových tém. A síce, aby sme dokázali ukončiť našu um, úniu kapitálových trhov a bankovú úniu. Toto som už spomínal predtým a naďalej to budem eh, počerkovať a síce, že na to, aby sme dokázali zvýšiť a zväčšiť absorpčnú kapacitu na šoky v rámci eurozóny, eh, tak v tomto smere je naozaj potrebné, aby sme mali mechanizmy, ktoré umožnia súkromnému sektoru reagovať na to a aby zohrali túto funkciu absorpcie šokov. A práve preto e, trhová únia, únia kapitálových trhov, banková únia, tieto témy musia byť posunuté vpred. No a po tretie, som presvedčený, že riziko asymetrických šokov si vyžaduje, aby naše rozpočty mali svoju vlastnú nárazníkovú kapacitu. Samozrejme, eh, v období krízy sa o tom ľahšie hovorí, ako robí, ale dlhodobo je kľúčové, aby sme zabezpečili, že na národnej úrovni, tam, kde sú tie rozpočty možno o mnoho väčšie v pomere k hospodárstvu ako na európskej úrovni, musí byť akási nárazníková kapacita. A to by mal byť dlhodobý cieľ pre nás všetkých. Ďalej, čo sa týka toho, ako čeliť asymetrickým šokom fiskálnou kapacitou, rozpočtovou kapacitou, to si bude vyžadovať dodatočné prostriedky. Otázka znie, odkiaľ tieto kapacity majú pochádzať. Je tu samozrejme aj odkaz na ESM, finančný nástroj, ale ESM samo o sebe je len uverovateľom, je len vlastne e, nástroj, ktorý nemá svoje vlastné príjmy, nemá vlastné dane. A v tomto smere nemôžeme povedať, že ESM by sa malo pretaviť na Európsky menový fond pretože to neznamená, že takýmto spôsobom sa vysporiadate s témou, odkiaľ tieto peniaze vlastne reálne prídu. A tu naozaj potrebujeme ďalšiu diskusiu. Takže tak e, k téme toho, čo tento nástroj bude robiť, ako aj e, k otázke toho, ako ho financovať, to všetko si zasluhuje väčšiu diskusiu a dnes večer je dobrý priestor práve pre takúto debatu. No a ešte politický rozmer. Som presvedčený, že aj dnes ráno prebiehala diskusia alebo sympózium, ktoré organizovalo slovenské predsedníctvo o nezamestnanosti, o európskej nezamestnanosti a schémy, schéme e, európskeho poistenia nezamestnanosti. To je zaujímavá téma alebo zaujímavá myšlienka, ale politicky hovoriac, neviem ako to je u vás, ale v mojej krajine systém sociálneho zabezpečenia a dôchodkov sú historicky, kultúrne eh, veľmi jasne definované, pretože prerastali celé generácie a postupne e, sa vyvíjali a schéma poistenia v nezamestnanosti v mojej krajine je takmer úplne vlastnená sociálnymi partnermi. Takže to veľmi súvisí s tradíciami, s kultúrou a treba povedať, že ekonomicky, politicky to je zaujímavá myšlienka, ale musíme si uvedomiť, čo by to politicky znamenalo na úrovni jednotlivých členských štátov. A v súčasnom prostredí by to bolo tiež pomerne veľkou výzvou veľmi dobre viem, že je jedna téma, a to chcem povedať, e, dôkaz tejto svojej argumentácie. Je to téma, ktorá v Holandsku každého prebudí a síce, že keď sa Európa začne dotýkať dôchodkovej schémy, dôchodkového systému, okamžite nastane panika, pretože dôchodky sú naše. Je to dô, do veľkej miery prvok identity, e, súčasťe nášho e, sociálneho systému a prijať, urobiť takýto obrovský krok smerom k európskejmu mechanizmu, zabezpečenia nezamestnanosti je zaujímavé do budúcnosti, ale podľa mňa oveľa väčšia miera ekonomickej, ale aj institucionálnej konvergencie je nevyhnutná na to, aby sme takýto krok mohli prijať. Pokračujeme ďalej v práci, pokračujeme ďalej v diskusii, e, zabezpečme, aby sme ekonomicky začali konvergovať čo najskôr, tak ako Európa konvergovala v minulosti, predtým ako e, došlo k zásadným politickým krokom k ďalšej integrácii. Dobre, ďakujem pekne. Peter Kažimír, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. V prvom rade sa chcem ospravedlniť za meškanie. No a po druhé, rád by som vám, Roberto, veľmi pekne poďakoval za pozvanie. A chcem vás upozorniť, že som tu momentálne ako minister financií, nie ako súčasné zástupca predsedníctva ECOFINu. Začnem tým, že som presvedčený, že Európa a eurozóna musia začať diskutovať o budúcnosti a Takisto téma makroekonomických stabilizátorov je súčasťou tejto diskusie, takže v konečnom dôsledku nevyhnutné, aby sme o tom diskutovali v kontexte budúcnosti. Na druhej strane vieme, že v tomto smere ale potrebujeme koncenzus na úrovni jednotlivých členských štátov a nie je žiadna pochybnosť o tom, že že to rozhodne nebude jednoduché, nebude to prechádzka rúžovou záhradou. A, takisto ehm, je to téma, ktorá, ktoré sa budeme, asi nebudeme otvárať počas najbližších mesiacov, bude to postupne zrieť. Je lepšie na tom pracovať dlhodobo, než neustále len prichádzať s takými last minute riešeniami. Ale viete, ako to v Európe funguje. E, dobre si uvedomuje, že, uvedomujeme, že fiskálna kapacita je otázka strednodobého horizontu, teda rozpočtová kapacita, ale to, čo nazývame dnes strednodobá e, priorita sa môže čoskoro zmeniť na dlhodobú prioritu zajtra a dlhodobá priorita sa potom môže stať až niečím, čo sa vlastne nikdy nestane. A pretože možno za niekoľko rokov budeme sedieť okolo tohoto stola v možno úplne inom zložení. To je len e, niečo také možno menej optimistické k tejto téme. E, je tu jasný ekonomický dôvod pre potreby, ktoré, pre ekonomické nástroje, ktoré by čelili symetrickým a asymetrickým šokom v prostredí menovej únie. A vidíme, že e, rozpočtová kapacita je kľúčový predpoklad pre väčšiu stabilitu eurozóny. A keď hovoríme o eurozóne, Argument je ten, že stabilita jadra eurozóny je kriticky kľúčová pre Európsku úniu ako celok. A preto autentická a skutočná menová a hospodárska únia by mala byť kľúčovým predpokladom pre celý európsky projekt. Dôvod je ten, že fiskálne stabilizátory, ktoré takýmto spôsobom budú importované priamo alebo nepriamo do celej Európy, budú mať zásadný presah. Najmä po britskom hlasovaní je naozaj veľmi dôležité, aby sme zachovali tých e, zvyšných 27 členských štátov pohromade na jednej lodi. A e, musím povedať, že je bohužiaľ nešťastné, že návrhy pre takéto spoločné rozpočtové mechanizmy sa bohužiaľ nešťastne spojili s nedostatkom e, rozpočtovej disciplíny a nízkym vývojom alebo nízkym napredovaním v oblasti reforiem. Takisto súhlasím s tým, že rozpočtová kapacita môže byť úspešná len vtedy, ak solidarita je úzko prepojená so zodpovednosťou. Takže jasné pravidlá musia byť vytvorené preto, aby sme dokázali zabrániť morálnemu hazardu a trvalým presunom. A tieto aspekty mali byť automatické, bez akékoľvek potreby pre diskrečné rozhodnutia. Takisto sme otvorení aj čo do typu alebo kategórií nástrojov, ktoré spomínal Jerom. Je pravda, že sme otvárali tieto jednotlivé témy ktoré vlastne vychádzali z iniciatívy Piera Karola Padoána a počas neformálneho ekofinu v Bratislave otvoríme aj otázku európskej schémy poistenia v nezamestnanosti, ale chcem počiarknúť, a to je ako odpoveď na toho, čo hovorí Jerum, že my chceme jednoznačne povedať, že táto myšlienka nie je nahradiť národné schémy a vytvoriť vlastne jednotný centralizovaný systém v Bruseli. My by sme skôr chceli vytvoriť schému, ktorá by doplňala národné schémy nie náhrada, ale akési navýšenie alebo doplnok národným schémam. Takže národná európska úroveň by takýmto spôsobom jednali v akomsi tandeme, ale to je zatiaľ predmetom diskusí na akademickej rovine. A zároveň toto je úloha think tankov, ktoré by o tom mali diskutovať. Takže je dôležité, aby sme premyšľali o lepšej a inteligentnejšej integrácii do budúcnosti. A naozaj musím priznať, že toto obdobie je veľmi zložité, ale e, práve si to v tomto smere zastúhuje diplomatický prístup. Pre mňa by ten proces mal začať širokou dohodou o tom, e, že je nevyhnutné zabezpečiť rozpočtovú kapacitu ako takú a následne mala nasledovať diskusia o špecifickej funkčnosti, o konkrétnom type tohoto nástroja, o jeho financovaní a zároveň o právnom rámci. Veľmi dobre viete, že e, tá diskusia musí začať práve tu v parlamente e, a musí začínať a končiť právnym rámcom. Toľko z mojej strany. Ďakujem pekne. Ďakujem. Takže teraz sa prejdeme k otázkam e, tieňových spravodajcov. Naozaj máme veľmi obmedzený čas a budem dbať o to, aby každý rešpektoval dvojminútový limit. Inak e, sa z toho nevymotáme, pretože musíme o 21. skončiť. Slovo má e, Siegfried Müresan za EPP. Ďakujem pekne. Keď hovoríme o fisk- fiskálnej kapacite eurozóny, prvá otázka, ktorá mi napadá, je, že prečo to potrebujeme, na čo to potrebujeme a ako to zlepší situáciu reálnej ekonomiky a v mojich očiach, aby to malo zmysel, musí sa to zamerať aj na tie skutočné príčiny krízy, čiže pri veľký dlh, malá konkurencieschopnosť, zraniteľnosť bankového systému, čo správne e, spomenul Jeren Dajsebom. Takže najprv k tej konkurencieschopnosti. Kladím si otázku, ako fiskálna kapacita môže prispieť k zlepšeniu konkurencieschopnosti členských štátov, aby realizovali štrukturálne reformy, ktoré všetky členské štáty potrebujú. E, sú veľmi dobre opísané v odporúčaniach špecifických pre krajinu. Takže otázka pre vás je, že aké štrukturálne e, reformy potrebujú vaše krajiny, kde máte pocit, že tie finančné e, stimuly z fiskálnej kapacity by pomohli. No a potom otázka na pána Sapéna. Prečo je také ťažké e, byť úspešný pri implementácii štrukturálnych reform. A po druhé, čo sa týka prepojenie a na dlhu, pán Padoan, hovorili ste o väčšej fiskálnej flexibilite, aby sa realizovali tie štrukturálne reformy, ale chyba mi to prepojenie. Mnohé štrukturálne reformy nestoja peniaze a preto neodôvodňujú nejaký vysoký deficit. Môžete e, toto prepojenie nejak vysvetliť, mne to nie je zjavné. A potom otázka pre všetkých ministrov. Hovorili sme o tom, na čo by sa mali peniaze vynakladať, ale nehovorili sme o tom, odkiaľ by tie peniaze mali prísť, v akom objeme. Takže otázka je, aké zdroje financovania e, vidíte e, pre túto fiškovú kapacitu, no najmä pokiaľ ide o ministrov, ktorí sú neto prispievateľmi Garmenia, Dajsablom, ale aj pán minister Sapen, e, ako e, ste pripravení prispieť a ako vysvetlíte napríklad nezamestnaným občanom vo Francúzsku, v Luxembursku, v Holandsku alebo vo všetkých členských štátoch, že musia e, e, sa postarať aj o nezamestnaných v iných členských štátoch v čase krízy, pretože, ako povedal pán Dajsebon, väčšina tej krízy v eurozóne je asymetrické povahy, čiže E, keď sa nás to dotkne, dotkne sa nás to všetkých. Otázka je len, že do akej miery a to je, teda je to o tej zraniteľnosti našich krajín. Ďakujem pekne. A ďakujem, teraz maslo, maslo pán Van Pejzaker. Ďakujem. Na úvod by som chcel spomenúť ten Timbergov princíp, e, o ktorom hovoril Jeroen Dijsselbloem. Čiže tak povediať, je potrebné toľko nástrojov, ako je problémov na vyriešenie. A mne sa zdá, že kolegovia, ktorí eh, to vnímajú tak dlhodobejšie, eh, tú fiskálnu kapacitu eurozóny, trochu podceňujú to, že jeden z dôvodov, prečo sme v takýchto problémoch bez tých fiskálnych pravidiel, je, že celá tá štruktúra masrickej zmluvy a všetkého, čo z toho vyplynulo, najmä nedávno, nezohľadnovala veci, mm, ako sú tie e, e, mm, konkrétne problémy, ktoré neboli ani známe a teda chýba nám na to nástroja. Pokiaľ nemáme dosť nástrojov, tak budeme musieť, tak povediať prispôsobiť nástroje, ktoré máme, e, spôsobom, ktorý už nedokážeme všeobecnej verejnosti teda vysvetliť. A myslím si, že máte rovnaký problém, ako máme aj my, ako ministri financí. A teda moja otázka pre vás je, že či máte pocit, že keď sa vytvorí nejaká taká rozumná fiskálna kapacita, či nám to pomôže zjednodušiť pravidlá, aby sme e, mali istotu, že v budúcnosti dokážeme ľuďom lepšie vysvetliť, čo vlastne robíme. To je moja prvá otázka. Moja druhá otázka sa týka e, praktickej politiky, ako vôbec mm, veci dať do pohybu. Samozrejme sú pravidla, potom je nejaký priestor. MMF má svoju uh, správu k tej fiskálnej kapacity, spomínajú sa tam daňové transferové systémy, spomínali sa to Európske poistenie v nezamestnosti, potom sú tam nejaké uh, poistenie pre uh, veriteľov a dlžníkov a tak ďalej. No a, a tie druhé, tretie budú vysvetovať trošku väčší manevrovací priestor možno v zmených zmluvách. Takže moja otázka je, že v ktorej z týchto oblastí by sme asi mali začať? E, pravdepodobne sú potrebné všetky, ale kde teda začať? A moja tretia otázka je, e, sa týka tej obavy z transferovej únie, ktorú tu e, vyjadrili. Transferová únia, ak je dobre definovaná, to je vlastne poistenie, ale uh, je tu aj ďalšia možnosť a toto sú vlastne verejné statky a otázka je, že vidíte niečo konkrétne v tej eurozóne, v tých verejných statkoch, čo by tu sa malo riešiť a týmto by som to uzavrel. Ďakujem pekne. Bohužiaľ bez mikrofónu. Pán Komen. Ďakujem veľmi pekne. Už sa tu prednieslo veľa argumentov, ale ja by som chcel zdôrazniť to, že modely sa dajú veľmi pekne opisovať, ale rozhodujúce je, aké čísla sú v týchto modeloch. Často sme tu počuli, že potrebujeme solidaritu a rovnako sa povedalo, že nechceme úniu transferov, ale pýtam sa vás všetkých, tak ako ste tu nastúpení, ale čo iné môže byť toho výsledkom? Chcem vás vyzvať, aby ste to všetko povedali aj v číslach, koľko kapacity má mať potom tento rozpočet. Akú kapacitu má mať? Čítal som návrh, kde sa hovorí o 1 až 7 hrubého národného produktu. A keď hovoríme o rozpočte o 145 e, miliardách európskeho rozpočtu, to je 1%, tak odkiaľ ten zvyšok od daňových poplatníkov, členských štátov, podľa akého kľúča, kto to má dostať, kto rozhoduje o tejto otázke, na aké projekty. Máme skutočne už v Európe takých vynikajúcich ľudí, ktorí dokážu rozhodovať o všetkých štátoch eurozóny a vedia, kde čo je potrebné. To sú podľa mňa všetko nevysvetlené otázky, ale tieto otázky musia byť vysvetlené, jasné, skôr než vypíšeme takýto biankošek. Pokiaľ ide o rozpočet, tak občanom musíme naliať čisté víno a inak vzbudzujeme e, nádeje, ktoré sa nedajú naplniť a to by bolo veľmi tragické, najmä na pozadí Brexitu, ale opačne by to bolo tiež zlé, ak by, sa ľudia, ak by si ľudia utierali oči, ak by tento materiál dostal čísla a potom by sa pýtali, z čoho to budeme financovať. Takže na základe skúsenosti a skúsenosti s Maastrichtskou zmluvou si myslím, že je nevyhnutné, aby sme naliali čisté víno, uviedli čisté údaje, aby sme vedeli, o čom sa bavíme a až potom môžeme povedať, či považujeme takýto rozpočet za dobrý alebo nie. Ďakujem. Teraz e, pani Ruanen. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že všetci sa zhodneme na tom, že eurozóna momentálne nie je optimálnou menovou úniou a zrejme sa zhodneme aj v tom, že eurozóna je na kryžovatke. Buď sa budeme ďalej integrovať smerom k politickej únii, alebo E, napríklad potrebujeme väčšiu trhovú disciplínu. Vo Fínsku máme veľmi kritický postoj napríklad k zvýšenej úrovne integrácia fiškálnej únii a pýtame sa, či je to naozaj potrebné. Zvyšujeme solidaritu a to má e, závažné právne a politické dôsledky a môže to oslabiť trhovú disciplínu. Mám niekoľko otázok. Poprvé na gréckeho ministra financí. Myslí, vidí, myslíte si, že eurozóna je spoločná rozpočtová kapacita sú riešením problému? Súčasné členské štáty a transfery nedosiahli e, očakávané výsledky a pocítili to veľmi konkrétne najmä Gréci. Ako, vidí, ako reálne vidíte to, že ostatné členské štáty by odovzdali veľkú časť rozhodovania a rozpočtu? A ďalšia otázka na euroskupinu je takáto, najmä aj pre, predsedu pána Dajsbluma. Ste pripravení uvažovať o niektorých alternatívnach tejto politickej in, integrácie, kde by sme e, uľahčili operatívu, kde by napríklad ten konkrétny štát, ktorý vedie eurozónu, by e, tam mohol ostať bez toho, že by odišiel z EÚ. Ďakujem veľmi pekne. Takže teraz sa tieňový spravodajca za ALDE, v rozpočtový výbor, a to som ja. Vážení páni ministri, vaše vystúpenia e, mali určité konvergencie v sebe a v niektorých bodoch e, teda ešte máte o čom diskutovať. Jediná vec, ktorú by som chcel pripomenúť, je, že keď sme vytvorili euro, tak sme si kladli otázku, že či um, bude mať nejakú ekonomickú, finančnú, rozpočtovú vládu, alebo či um, budeme mať nejaké nariadenie, nejakú, nejaký, nejaký dokument. A tam sme si vlastne vybrali ten pakt stability a rastu. Problém je, že keď boli pre, po, porušené tie pravidlá, a stalo sa to viackrát, pekne boli sankcie. A teda dnes môžeme povedať, že vlastne nie sú pravidlá A nemáme ani vládu. A keď sme e, si pozreli tento na e, problém rozpočtového aspektu, tak to vlastne je ten problém s riadením eurozóny. A úprimne povedané, e, tí z vás, ktorí si myslia, že to nie je až také zlé, e, Mm, to je názor, o ktorom môžeme diskutovať, pretože objektívne eurozóna neplní cieľ, na základe ktorého bola založená. Takže moja otázka e, sa týka toho, čo by mohol byť nejaký kódex konvergencie a mohlo by, mohli by byť povzbudené štáty e, k tomu, aby mm, vynaložili úsilie k väčšej konvergencii. Ako si mm, viete to predstaviť? Zdalo by sa vám to možné. Moja druhá otázka je teda, aké kompetencie by mohli byť transferované na eurozónu. A v tejto hypotéze, ak prenesieme teda e, kompetencie pravomoci, dajú členské štáty e, nejaké e, fondy e, e, rozpočtu EÚ, ktoré zodpovedajú tým preneseným právomociam. No a potom, pokiaľ ide o tú sociálnu súdržnosť, sociálni partnery reagujú jedni aj druhí v rámci veľmi prísne národnom, ale je predstaviteľné, že E, napríklad v rámci ECOFINu by mohla vzniknúť sekcia eurozóny svojho spôsobu, kde by teda sociálni partnery eurozóny sa stretávali, aby e, si, aby sa vymanili z toho národného vnímania, aby e, sa možno vytvorila skutočne optimálna eurozóna z ekonomického pohľadu. A vidím, že Tieňový spravodajca za Ekon e, tu nie je. Pani Niriada tu tiež nie je. Nevidím tu ešte žiadnych ďalších poslancov za politickú skupinu. Fabio De Masi. Thank you, chair. E, Ďakujem. Jeden z ministrov financí hovoril o tom, um, ako funguje dobré manželstvo. Ja by som chcel pripomenúť, že MMF vo svojej nedávnej správe mi jasne varoval pred tým, že uh, Možno sme už len jeden šok vzdialený od veľmi nepríjemného rozvodu a jedným z tých šokov môže byť kríza v talianskom bankovom sektore. Ja plne súhlasím s tým, že menová politika e, bola neutralizovaná tými úspornými opatreniami, štrukturálnymi reformami a nie tými správnymi štrukturálnymi reformami, ktoré e, obmedzujú prí... E, súkromný dopyt. Takže by som sa chcela opýtať greckého ministra financí, či, kde, alebo či vidí riziko, že ak prepojíme fiskálnu kapacitu s rovnakými štrukturálnymi reformami, s akými máte skúsenosti v Grécku, či bude to mať možno neutralizujúci makroekonomický účinok, pretože zároveň e, teda by ste dali možno nejaký fiskálny priestor a mm, sú tam potom možno opatrenia, ktoré by obmedzili ten e, súkromný dopyt. Čiže či by sme to nemali nejak tak povedať odpojiť. A potom ešte otázka pre francúzského ministra financí. Eurozóna je veľmi heterogénna a vieme, že veľká e, transferová únia alebo iná transferov nie je schodná z politických e, právnych dôvodov, pretože potom Nemecko by Grécku hovorilo, čo má robiť, alebo ja už neviem kto komu. No ale e, či by sme neznižili polbu takejto transferovej únie tým, že by sme podporili nejakú makroekonomickú rovnovážnu procedúru. Viem, že Nemecko už pár rokov vlastne sa dotklo týchto limitov a teda nie je to len otázka verejného deficitu, ale v prípade Španielska a Írska sme videli aj súkromné deficity keď e, teda e, eurokríza sa e, rozprúdila rozprudila naplno a či by toto nebol problém aj ako riešiť súkromné zloženie v eurozóne. No a potom ešte k tej fiskálnej kapacite otázka pre všetkých ministrov financí. Boli by ste pripravení k určitej inovatívnosti a dávať, da, alebo dať SM možno nejakú bankovú licenciu, alebo že by národné e, vlády mali možno nejaké to zlaté e, pravidlo investícií, že by sa teda nezapočítavali do deficitu a tak ďalej. A otázka na talianského ministra, či má Taliansko dostatočnú finančnú kapacitu, aby zvládlo tú bankovú krízu, ktorá sa momentálne do Talianska blíži. Ďakujem pekne ešte za GUE vystupí Benito Zilega. Ďakujem pekne za slovo. <clears throat> Pán predseda aj pani ministri, pôvodne mala vystúpiť kolegyňa, ktorá nemohla prísť, takže vystúpim za miesto nej. Vážený pán minister z Malty hovoril, že Francúzsko a Nemecko e, nesplnili rozpočtové pravidla o deficite a teda mali by byť sankciované. Podľa môjho názoru toto je príliš nedostatočné a nespravodlivé, pretože e, to, čo sa teraz propaguje, je to, aby že ten, kto prvý poruší pravidlo, neplatil. Takže nikto nechce byť, e, každý bude chcieť byť prvý, aby neporušil nejakú dohodu a nebude platiť v takomto kontexte. Ďalšia téma. <clears throat> My sa samozrejme snažíme posilniť e, model fiskálnej, teda rozpočtovej podpory v Európe, a zároveň zabezpečiť účinný redistribučný mechanizmus v Európe. E, napríklad podobne ako funguje aj systém e, uhlíkových e, emisí, alebo teda spoločnosť vzdielania tohoto bremena. Takisto aj čo sa týka národných príspevkov. Tam by mala byť rovnomernejšia distribúcia, mali by mať účinnú, účinnejšiu účinnejšie výpočet podľa priemerného príjmu v populácii daného členského štátu. Takisto je veľmi dôležité, aby sme zabezpečovali dlhodobú slabú distribúciu prostriedkov bez zbytočne vysokých úrokov. Pán Disebloem, vy ste jeden z piatich eh, predsedov, ktorí písali túto správu. Eh, je tu jasný mechanizmus, aby nikto nezaostával v rámci toho, čo navrhujete? Eh, je takáto rozpočtová politika únosná pre všetkých, aby nikoho, neostala, nikoho nenechala pozadu? Ďakujem pekne. A slovo má Ernest Maligal. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. E, videli sme, máme, máme tu veľmi rôzne dôvody, máme rôzne pohľady, čo sa dalo vlastne aj čakať. E, samozrejme, e, máme veľmi pozitívne presvedčenie ohľadom potreby konania v tejto oblasti. Máme dokonca pocit, že to je veľmi urgentné a akútne. A mali by sme posunúť ďalej celý tento kontext rozpočtovej kapacity kvôli absorpcii symetrických a asymetrických šokov. To je jasné. Ehm, ale hovorili sme, budeme venovať, sa venovať dvom témam veľmi dôležitým a je to téma, ktoré sa, eh, by sa mohol vyjadriť pán Dyselboem. Budem hovoriť najmä o konvergencii máme už eh, etablovaný mechanizmus, ktorý bol nedávno schválený, ktorý má eh, možnosť vyrovnávať tie nerovnováhy, imbalances. Ehm, to sme zaviedli Samozrejme, tam treba zobrať do úvahy aj nutnosť uplatňovania ekonomických sankcií pre Španielsko. To je samozrejme otvorená otázka pre nadmerný deficit verejných financií. Ale na druhej strane som nepočul nič a stále nepočul nič o, o tom, že kto bude sankcionovať v prípade opačných, opačného vývoja v prípade e, opačných, presne opačného správania ako má Španielsko a Portugalsko, lebo to je rovnako negatívne. Momentálne vidíme, že to je vlastne otázka Nemecká a Holandská veľmi jednoznačne. Takže prečo sa jedna nerovnováha sankcionuje a druhá nie? To je prvá otázka. Druhá, hovorili sme o v e, spoločnej európskej schéme v nezamestnanosti a ja, ja chcem hovoriť o ďalšej zaujímavej téme a síce Európsky fond e, pre spoločné vydávanie e, obligácií alebo dlhopisov, ktorý by investoval do, verejného, do verejných statkov a ktorý by zároveň a prečo nie, ktorý by eh, finančne zabezpečoval investičné stimuly, vrátane podpory pre niektoré členské štáty. Prečo nie? Takže treba zvažovať všetky možné alternatívy. Medzinárodný menový fond vydal pozitívne stanovisko k tomu tretiemu návrhu, ktorý som spomínal. Zdieľate eh, tento pohľad aj vy s Medzinárodným menovým fondom? A potom ešte sa spýtam, myslíte si, že je reálne spustiť túto rozpočtovú kapacitu dnes eh, v dnešnom, dnešných podmienkach v rámci toho súčasného politického prostredia, ktoré môžeme označiť ako fiškálny rozpočtový dumping. Je to kompatibilné? otvoriť tú tému práve v tomto kontexte, tak ako to my vnímame eh, práve vo zoči voči týmto praktikám? Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj za to, že ministri sem prišli a hovoria o týchto dôležitých veciach. Naozaj sa veľmi teším, že máme túto diskusiu. Zdá sa, keď si keď, si všetko, keď sme si všetko vypočuli, že sa vieme zhodnúť na zásade fiskálnej kapacity, ale niektorí hovoria, ako ďaleko máme ísť a čo je priorita, čo spraviť najprv. A e, pán Dijsselbloem, malcký minister, povedali, že najprv konvergencia, potom hovoríme o ďalších nástrojoch je to veľmi zaujímavé si vypočuť od pána Cakalotosa, ktorý veľmi jasne povedal, že momentálne, keď máme veľmi nízku meno, málo možnosti menovej politiky, málo možností vo fiškálnej politiky, že je tu nízka úroveň zdieľania rizika v súkromno, súkromným sektorom, že vlastne všetky šoky musia absorbovať mzdy a to, za to sa platí sociálna cena. A to je veľmi relevantný bod, to jasne hovorí totiž, že možno nemáme veľa času na to, aby sme tu dlho diskutovali, Prečo o tom hovoríme? Možno preto, že môže dojsť k nejakým veľmi naliehavým situáciám, ktoré budeme musieť riešiť a hovoriť o tom ešte skôr. Pán Dijsblom, vy ste povedali, že najprv dobudujeme bankovú úniu, ale povedzme, kým budeme mať ten systém e, európskeho poistenia vkladov, to tiež nebude pár dní, to je tiež dlhá diskusia. Takže ja si myslím, že keď máme túto debatu a nechceme, aby mzdy museli všetko absorbovať, musíme o tom hovoriť troška rýchlejšie, je to naliehavejšie. A mňa by zaujímalo, čo si myslí pán Eh, Dijsselbloem a aj pán Sikulana, kedy sa to, kedy, nie až keď tam budeme. A moja druhá otázka na všetkých ministrov. Je veľmi dobre mať túto debatu tu v Európskom parlamente, ale tá veľká vec je, ako preniesú to diskusiu na úroveň národných parlamentov. Ja súhlasím totiž s vami, že ak budeme viesť diskusiu len tu, neúspejeme. Takže moja otázka je, ako sa môže táto debata preniesť do národných parlamentov? Ďakujem, slovo má Marko Vali v mene mm, koleg- svojho kolegu Marka Zányho, takže mohol by mať 4 minúty, ale keď to zvládne za dve, nie je problém. Ďakujem, ďakujem pekne, pán minister, pán predseda a ďakujem aj všetkým ministrom, ktorí sem prišli na odpovedanie otázok. Som presvedčený, že európsky občan v tomto momente, po tom, čo si mohol vypočuť tieto vyjadrenia, tieto vystúpenia, ten e, európsky občan by mal veľké pochybnosti ohľadom toho, aký úspech má táto diskusia, aký bude vývoj tej diskusie na najbližšie mesiace, roky ohľadom budúcnosti hospodárskej menovej únie, pretože stále iba chodíte okolo tej horúcej kaše. Stále nemá nikto odvahu sa vysporiadať práve s jadrom týmto problémom. Nikto z vás sa nezameriava na to, čo je ten skutočný problém, a to je euro e, keď sa vymyslela menová únia, hovoril o tom aj e, jeden z ministrov, e, myslela sa na, myslel sa na tradičnú hospodárskú úniu, a e, v podstate sa vymyslel e, voz skôr, ako sme vymysleli, e, teda postavili sme voz pred kone, ktoré by ho ťahali. Jednoducho to nie je účinné. A súčasná disproporcia medzi Nemeckom a ostatnými krajinami. Nemecko generuje 300-400 miliard eur a musíme si uvedomiť, že dochádza k oveľa väčším deficitom ako tie, o ktorých budete hovoriť aj zajtra. Takže prvá otázka znie, chceme urobiť niečo seriózne s týmto obrovským nemeckým hospodárskym prebytkom? Chceme Eh, postaviť Nemecko pred svoju zodpovednosť, ktorú má voči ekonomickej menovej únii, pretože treba si uvedomiť, že dochádza k obrovským eh, disbalanciám, nerovnováham v rámci tejto, eh, tejto menovej únie a hovoril to aj pán minister Padovan. A prečo sa Nemecko nepostaví voči svojej zodpovednosti. V opačnom prípade nemá zmysel hovoriť o jednom menovom trhu, jednej menovej únie. Na to sa treba sústrediť, na to by si sa mali sústrediť vy, pretože Európa má, momentálne stojí pred veľmi akútnou situáciou. Je to urgentná téma a treba to vyriešiť. Takže buď nájdeme nejaké riešenie, preto aby sme dokázali Nemecko postaviť pred zodpovednosť, ktorou, ktorou musí prijať, a čo sa týka rozpočtu eurozóny, tak tento prebytok Nemecka je mal potom pomáhať vlastne tým oblastiam, ktoré sú pod tlakom pretože majú problémy, čelia nezamestnanosti, čelia uh, povedzme uh, nerovnomerným e, situáciám medzi jednou a druhou krajinou, kde dochádza k príliš veľkým e, individuálnym rozdielom vo výkonoch jednotlivých ekonomík. A musí fungovať solidarita v rámci eurozóny. E, požičali ste Grécku peniaze na to, aby splatilo úroky za svoje, za svoje úvery. To je solidarita? To nazývate európskou solidaritou? Takže buď pôjdeme nejakým smerom, ktorý dáva zmysel, ktorý nás niekam dostane, ktorý nám umožní zamerať sa na a vyriešiť ten hlavný problém, ktorým je euro, nejakým spôsobom, nejakým riešením, alebo potom už, už nehovoríme o Európe, hovoríme už len o rozpustení eurozóny a urobíme to rýchlo, pretože um, boj, e, skôr ako, to, ako sa pozerať na nejaký neriadený rozpad, tak radšej ten rozpad riaďme. E, nájdeme nejaký usporiadaný rozchod, demokratický, e, čo najusporiadanejšie, aby sme zabránili tomu chaosu, ktorý je v opačnom prípade nevyhnutný, lebo Brexit je len začiatok toho všetkého, čo bude čakať Európsko menovú úniu. A zároveň si musíme uvedomiť, že krajina, ktorá je v menovej únii, musí mať nejaký priestor, musí dokázať nejako konať a zároveň e, je dôležité si uvedomiť, že keď krajina nedokáže fungovať v tomto projekte, ktorý jednoducho nemá kapacitu, nemá priestor a tá krajina je dusená eurom, tak bude musieť odísť nejakým referendom alebo nejakými voľbami. Pretože kým nevyriešime problém eura, nemá zmysel riešiť nič ďalšie. Takže um, je to otázka aj governance, máte pravdu, ale zároveň je dôležité ehm, rešpektovať tú diskusiu, ktorú treba. A málo kto má ochotu diskutovať o tomto probléme, málo kto má ochotu to vôbec pomenovať. Ale toto je tento problém, pretože um, to sú veci, ktoré chcú vidieť ľudia. Každý sa vám dvihne ruku a spýta sa, že ako to vyriešim. To no, základné hospodárske veci, základné bazálne témy, ktoré musíme vyriešiť. Bez nich nemá zmysel akákoľvek ďalšia diskusia. Takže e, toto je principiálna téma, ktorá je euro. Ďakujem pekne. Alors, No, teraz už nemôžeme mať, tak povediať, každý aj voľnú rozpravu. Ospravedlňujem sa aj e, teda kolegom. A pardon. Gerolf Anemans. Ďakujem, pán predseda. Neviem, či ste videli tú symboliku v tom, čo sa tu technicky udialo, keď sa to udeje v takejto inštitúcii v budove. Keď sa niekto ke, keď sa takéto niečo udeje, tak vlastne nejaký ten gestor skočí na scénu a e, požiada niekoho, aby zažal svetlo. No a ja chcem byť teda tým e, tým, ktorý sa tu ozve. Máme tu teda situáciu po Brexite, to bola prvá rana, potom druhá rana je banková kríza v Taliansku a teraz tu sedíme, ako keby sa takmer nič nestalo. Vy pokračujete v svojich abstraktných systémoch, hovoríte o svojom programe a o tom programe, ktorý ste si pripravili, kde je napísané fiškálna kapacita a hovoríte o tom, ako keby sa to aj mohlo podariť, dalo, ako keby sme tu nemali tie výstražné svetla, na ktoré, pouky, na ktoré poukázal váš slovenský kolega, predseda e, Rady Európskej únie teraz. Jednoducho treba situáciu skľudniť, treba urobiť priestor a tá myšlienka fiškálnej kapacity teraz v tejto situácii, ktorú máme, by sme mali jednoducho na chvíľu odložiť a počkať 6 mesiacov. Nie, my jednoducho potrebujeme konať a jednoducho vidíme, že v Európskej únii nemáme demokratickú silu alebo ten demokratický prístup. Mňa to jednoducho prekvapuje, aká je situácia. Teraz som prišiel z, z výboru AFKO, kde sa má hovoriť o ďalšej integrácii EÚ s poukázaním na zmluvu a organizáciu dohovoru. Ja si myslím, že žiaden členský štát to teraz nepodporí. Nikto nechce teraz referendum. Myslím, že žiadne referendum, ak nechceme ďalšie exity, euroexity a podobne. Takže ak máte rozum, tak e, sa teraz na chvíľku zastavíte, zamyslíte, až potom budete pokračovať. Ďakujem. Takže teraz si vypočujeme ministrov. Navrhujem, aby vystúpili v opačnom poradí než na úvod. Páni ministri, dám vám čas eh, na vaše vystúpenie, pretože vy ste si prijali relatívne skoro odísť, takže eh, nech sa páči, pán Petr Kažmír. <laughs> To je naozaj privilegium. Ďakujem. Len vo všeobecnosti môžem zareagovať. Pokúsim sa zodpovedať e, otázku, ako by takáto fiskálna kapacita, ako by mala byť založená. Myslím, že sme sa dostali do... Teda nemyslím si, že sme sa dostali do tejto fázy diskusie a môžem len zopakovať, že v prvom rade sa musíme dohodnúť na potrebe fiskálnej kapacity, pretože keď tu sedíme za týmto stolom, ten konsenzus do určitej miery je viditeľný, ale keď sa opýtate ostatných, nebudem tu eh, citovať kolegov, ale nie je to také jednoduché. No a potom sa musíme dohodnúť na špecifické úlohe a fungovanie a potom si musíme vybrať eh, typ nástroja. Financovanie mm, bude v poslednej fáze tejto rozpravy. Myslím si, že to je naozaj najlepšia cesta. Ja osobne možno je to také heretické od, e, odo mňa, ale ja by som bol otvorený aj dlhovému financovaniu, ale to môže byť niektorých členských štátov veľmi e, citlivé a realisticky teda príspevky členských štátov z európskej dane by mohlo byť odpoveďou. To je veľmi jednoduché a potom ale musíme sa tejto veci e, venovať a nevyhýbať sa rokovaniam. Môžem spomenúť Maria Montiho a jeho skupinu. 10 ročie pracuje na tejto ceste k zdrojom, aby našiel zdroje fiskálnej kapacity. A ešte sa dotknem ďalšej témy. To boli tie možné zmeny ako mm, správa tie investície a tak ďalej. Čiže napríklad dnes sme nadnesli túto otázku, mm, druhé, druhý pilier investícií, ako uvoľniť teda, alebo ako riešiť tieto prekážky, ktoré sú teda proti nám. A ako znižiť administratívnu záťaž. ako riešiť otázku s Eurostatom, pretože to je tiež aj otázka zodpovednosti Eurostatu. To je veľká téma, čiže chceme ju nadniesť e, a aj túto agendu v nadchádzajúcich mesiacoch. Ďakujem pekne. Pán Dejseblum. Merci. Um, Chcem pokračovať uh, v tejto diskusii. Nemôžem vám na všetko, vyberiem si niektoré otázky. Kde som hovoril, alebo sa pýtal, aké štrukturálne reformy budú mať osoch z tohto nástroja. Mnohé štrukturálne reformy majú zmysel sami o sebe, Niektoré, mnohé z nich už veľmi rýchlo platia vlastne do rozpočtu už len tým, že sú a že sa realizujú. Niektoré štrukturálne reformy sú politicky, ale veľmi nepopulárne, lebo sa dotýkajú tradičných práv. A tu mi znovu chýba angličtina alebo konkrétnych záujmových skupín ktoré majú teraz práva a ktoré by mohli byť obklieštené. To je veľmi politická otázka a tu samozrejme fiškálna kapacita, pomoc krajinám v reformnom úsilí by bolo niečo užitočné. To je asi v pozadí e, týchto zmluv, o ktorých hovoríme, o ktorých sa hovorilo už pred niekoľkými rokmi. Ide tu o väzbu medzi európskym rozpočtom, štrukturálnymi fondami a, a kapacitou eurozóny a programy reformy. Proste toto všetko nejako prepojiť, štrukturálnych reforiem teda myslím, takže to by nám mohlo pomôcť ísť vpred. Hovorím o mnohých štrukturálnych reformách. Neverte, že štrukturálne reformy môžete robiť len vtedy, ak máte najprv peniaze. Nie, to nie je pravda. Je mnoho skúseností s týmto, ale záleží na druhu reformiem a na tom, ako sú naformulované. Chcem pánovi van Weizsäcker povedať, že e, vaša základná otázka, v čom nám nástroj pomôže, ako nám pomôže zjednodušiť pravidlá a vysvetliť ich občanom? Asi nie. Akýkoľvek nástroj takéhoto druhu by si vyžadoval, keď ide o mechanizmus solidarity a každý mechanizmus solidarity si vyžaduje prísne pravidlá, kto je in a kto je out lebo ak chcete organizovať solidaritu medzi ľuďmi v určitom spoločenstve, musíte povedať, to je inak, to je out a potom, kedy máte právo na takúto podporu, či už ide o investičnú podporu, podporu v nezamestnanosti a podobne. A po tretie, čo žiadate od krajiny skôr, ako bude môcť čerpať z tohto systému podpory v nezamestnanosti. Pravdepodobne budú musieť riešiť štruktúrálnu nezamestnanosť. To by mohla byť podmienka. Čiže budú tu určité povinnosti a práva, ako to zorganizovať, ako organizovať solidaritu. Ja to vždy vidím tak, že dáte práva ľuďom, ale súčasne aj povinnosti. Predsa nedá sa len zo systému brať, musíte aj do neho niečo dávať, takže bude to jednoduché na vysvetlenie, asi nie. A tým sa dostávam k ďalšej veci, ktorá mne je na srdci. Ak spravíme krok vpred a nájdeme nejaký politický kompromis a určíme pravidlá, a skombinujeme práva a povinnosti alebo znižovanie rizika so zdieľaním rizika, tak potom by bolo veľmi užitočné, keby sa to aj zrealizovalo a keby sa to každý držal a nie, aby pri prvej príležitosti začal z, alebo znovu začal debatu o tom, či sú pravidla v poriadku. Ja som vždy pripravený, hoci kedy ma môžete zobudiť, aby sme hovorili o tom, či pravidla a mechanizmus sú správne navrhnuté, ale ak ste v strede krízy a musíte riešiť naliehavé problémy, alebo aj keď sa spýtal, aký pocit naliehavosti mám ja. Áno, v eurozóne máme veľa naliehavých problémov, ale ak ste v ich strede, tak nemá význam vždy začať znovu a znovu preberať pravidlá. Najprv pracujme s tým, čo máme a pokiaľ ide o budúcnosť, vždy môžeme hovoriť o tom, či treba zmeniť rámec a podobne, ale ak, to, ak nezačneme konať, nedosiahneme pokrok. Ak chceme hovoriť teda o tomto nástroji, a je tu ešte veľa e, priestoru na analytickú prácu a diskusie, tak musíme získať aj určitý pocit dôvery, že získame dohodu a že vidíme pridanú hodnotu a že máme rámec pre tento nástroj. Musí byť tu jednoducho viera v to, že pracujeme s tým, na čom sme sa dohodli to sa stáva pomerne rozhodujúcou otázkou. Ľutujem, že to musím takto povedať. To je naozaj to, čo mi leží na srdci. Takže pokračujeme v tejto práci ale implementácia je skutočne dôležitá, ak chcete získať dôveru krajín a v krajiny. Myslím, že toľko zatiaľ stačí. Ďakujem. I heard you say merci, so I thought I was finished. No, no, no, mi que... Počul som, že ste povedali merci, tak som si sa, že už mám skončiť. No ale možno ste chceli ešte niečo dodať, nie? Takže, pán Eduard Ciklona. Myslím si, že momentálne tie nerovnováhy v eurozóne boli nejaké obrovské. A musíme hľadať riešenia, ktoré sa vysporiadajú s otázkou morálneho hazardu a vlastne ak chceme e, vyriešiť niečo, čo by zabránilo morálnemu hazardu, to je priveľa v tomto momente. Vidíme nejaké riešenia, ktoré majú v sebe istý prvok morálneho hazardu, ako napríklad e, mechanizmus jednotného riešenia, ktorý by vlastne fungoval v priebehu rokov a tam by sme potom povedali, že kedy a kedy nebol uplatňovaný a až keď bude fungovaný, potom môžeme prejsť do toho ďalšieho kroku, pretože my vždy obvinujeme Nemecko, pretože oni majú vždy <clears throat> túto tému morálneho hazardu, ktorú otvárajú, ale aj tá najmenšia ekonomika Malta, tak tá čeli tomu istému. Čo sa týka solidarity s ESM a SFS, my prispievame 3,3 nášho HDP, čo je najvyššia relatívna miera bremena k eh, rozpočtu. Ako to ja mám vysvetliť našim ľuďom? Že oni musia si požičiavať pri vyšších úrokoch na to, aby sme my mohli požičiavať iným krajinám pri nižšej úrokovej miere. Takže sú iné riešenia, samozrejme je to otázka kvality versus otázka kvantity skôr ako pôjdeme hľadať ďalšie riešenia, tak skúsme najprv zabezpečiť to, že to, čo máme, dostatočne funguje. Dnes popoludní prebehala diskusia na úrovni rady, kde sme diskutovali o investíciách a naše vlastné pravidlá e, znamenajú, že musíme dať náhubok na verejné investície. Vlády chcú investovať viac, ale nemôžu. Takže či už je alebo nie je nejaké zlaté pravidlo, pointa je, že dokážeme zlepšovať súčasný systém, ktorý sme si sami vytvorili jednotlivými nariadeniami a všetkými ostatnými vecami. Najväčší taký ten problém, ktorý je nepomenovaný, je otázka rozdielu medzi deficitnými a prebytkovými krajinami. Musíme si uvedomiť, že deficity a deficitných krajín e, skumulatívne tvoria toľko, čo majú prebytky prebytkových krajín, ale celá štruktúra e, vytvára tlak na, najmä na krajiny, ktoré sú deficitné. Nič sa nehovorí o prebytkových krajinách, o tom, že oni musia robiť tiež svoj kus práce, pretože každá váha, keď chcete, aby sa jedna časť tých váh zvýšila, tak sa druhá musí znížiť. Takže naozaj je tu veľký priestor pre, preto, aby sme dokázali napredovať v rámci eurozóny a to bez toho, aby sme hľadali nejaké riešenia, ktoré sú možno až príliš vzdialené. Ďakujem pekne. Slovo má Pierre Grameja. Ďakujem pekne, pán predseda. Poviem len pár slov. V prvom rade chcem povedať, že e, rozpočtová kapacita je téma, ktorá je rozhodne veľmi ambiciozná a potrebujeme ambiciozne projekty, ale diskusia dnes preukázala, že e, je tu toľko rôznych prvkov, ktoré by mali byť pokryté touto rozpočtovou kapacitou, že je pravdepodobne veľmi ťažké dohodnúť sa na tom, aká by mala byť najlepší prístup, teda bude nájsť tú solidaritu, kde máme tie spoločné body. A diskusia a aj komentáre preukazujú, že tu sú naozaj veľmi rozdielne názory, veľmi rozdielne pohľady na to, čo s touto rozpočtovou kapacitou chceme dosiahnuť a čo s ňou chceme v podstate robiť. Um, kde nájdeme túto solidaritu? Nájdeme ju eh, v 19. áno, máme, eh, máme eurozónu, ale nezajbudeme na to, že zatiaľ nás je 28, časom možno 27. Moje odporúčanie teda je, aby sme našli tie témy. Súhlasím s tým, čo bolo povedané ohľadom investícií. O tom prebiehala diskusia dnes popoludní a podľa mňa toto je práve spôsob e, alebo cesta, ktorú by sme, mohli, ktorú by sme sa mohli vybrať, pretože potrebujeme investície vo všetkých európskych krajinách. Potrebujeme modernizovať Európu. Neinvestovali sme dosť posledných 10-15 rokov. Tu máme spoločné východisko a tu máme pravdepodobne aj všetky tie nevyhnutné spoločné ciele, ktoré chceme dosiahnuť. Ďalší prvok je ten, že správa piatich predsedov Ehm, dáva jasné predpoklady ehm, alebo naznačuje, ako je budúcnosť mala vyzerať. A keďže máme jedného z tých piatich predsedov tu, a je to vlastne aj ehm, Jerom Diseblom, robí naozaj vynikajúcu prácu v tom, že sa snaží implementovať časti tejto správy piatich predsedov, ktorá je v podstate rozmenená na drobné. Máme tu veci, ktoré vieme robiť krátkodobo, máme tu veci, ktoré robíme dlhodobo, bez zmeny zmluv a potom tu máme ešte tú druhú časť, ktorá je stredno až dlhodobá. Ne, ne, nestažme sa ignorovať to, aké zložité je zmeniť zmluvy. Pozrieme sa na krátkodobý horizont, čo vieme dosiahnuť rýchlo, nájdeme tú solidaritu, nájdeme tento prístup krok za krokom a potom, potom môžeme implementovať niektoré z týchto myšlienok, ktoré tu sú popísané v týchto dokumentoch a ktoré sú naozaj mimoriadne ambiciozne. Ďakujem pekne. Pier Carlo Padoan. Ďakujem pekne. Ja sa vyjadrím k, otázkam, ktoré, k otázkam, ktoré boli konkrétne pre mňa veľmi rýchlo. Tri body. Po, potrebujeme peniaze na reformy, štruktúrálne reformy? Nie, nepotrebujeme, ale peniaze pomáhajú a je mnoho dôvodov prečo. E, e, Poprvé, ako vieme, reformy e, prinášajú strednodobé výhody, ale náklady sú vopred. Po druhé, ja tu mám prípad z vlastnej krajiny, kde dopad štrukturálnych reform je, je posilnený strednodobo ďalšími fiskálnymi stimulmi a to súvisí s kombináciou e, zákona o e, práci a um, dávkami v nezamestnanosti, čiže zmenila sa tým štruktúra trhu práce, vedel by som si pri, predstaviť viaceré príklady. Druhá vec, pán von Weizsäcker hovorilo všeobecne o tom, čo potrebujeme, na, na čo potrebujeme teda túto fiskálnu kapacitu. E, spomenul, že môžu byť nejaké európske verejné statky. S tým plne súhlasím. A mám jeden príklad na mysli, ktorý by mal byť veľmi vysoko na, na agende e, politiky v Európe. Čiže migrácia, efektívne zvládanie migrácie znamená, že musí tu byť nejaké poskytovanie európskych verejných statkov a, ja, a tie sa dajú nájsť rôznymi spôsobmi. Ja mám na mysli systém, ktorý do dovoluje e, zvládať situáciu utečencov, poskytnúť im pomoc, e, dať, e, takisto dať zdroje, dať im možno pracovné príležitosti. A na, toto sú potreb, na toto je potrebné celoeurópske úsilie a keď budú európske verejné sredky, tak to bude možno také súdržnejšie. To je jeden z viacerých príkladov, ktoré podľa mňa by vyžadovali kolektívne konanie schopnosť e, kolektívne konať. Tretí bod to je tá blížiaca sa banková kríza v Taliansku, ktorá teda vyžaduje veľké fiskálne zdroje. Nie je žiadna blížiaca sa banková kríza. Je tu problém, ktorý sa týka MPL a mm, chcem pri tejto príležitosti povedať to, čo obyčajne hovorím e, médiám. Tie čísla, ktoré tu poletujú, sú jednoducho nezmyselné, nemám čas vysvetľovať prečo, ale veľmi rád vám poskytnem reálne čísla, pokiaľ ide o tie MPL a to je o mnoho menšie číslo, než to, čo sa tu ako e, šíri a je to máličko bank, ktorý sa to relatívne intenzívne dotýka. Tým sa zaoberá vláda. MPL e, vyžadujú čas na zvládnutie, takže potrebujeme nástroje, ktoré sme zaviedli, aby sme urýchlili vlastne justičnú stránku veci. Ako viete, je potrebné e, skrátiť ten čas z týchto, aby sa teda vyriešili tieto zlé úvery. No a potom e, súkromný sektor e, má z, e, nástroje na zvládanie týchto zlých úverov. Sú aj také tie tzv. zlé banky v súkromnom sektore. Ako viete, nie je vo všeobecnosti, neexistuje možnosť riešiť to prostredníctvom verejných prostriedkov, dôsledkov pravidel štátnej pomoci. Čiže otázka fiskálnej kapacity eh, a bankového sektoru je podľa mňa mimo kontextu. A posledná vec, máme takýto eh, preventívny nástroj, ktorý je plne v súlade s pravidlami štátnej pomoci, ktorý rieši určité krátkodobé výpadky likvidity. To je situácia, v ktorej sa teraz nachádzame. A rieši to, ak je to potrebné. Takže toľko som chcel na vyjasnenie možno nejakých eh, nedorozumení alebo nesprávneho vnímania, ktoré tu sledujem. Ďakujem pekne. A slovo má Euklica Klotos. Ďakujem pekne. Uh dávnych dobách, čo sú pre moje deti tie 90. roky, hoci pre mňa je to tak čas e, Robina húda. E, vtedy Európska únia mala svojský pohľad na konvergenciu a solidaritu a záujem. To, na, na to tu boli štruktúrne fondy, to bol hlavný spôsob a nebolo to len o solidarite, bolo to aj o vlastnom záujme. Čiže ak sa môj partner nerozvíja, nebude to dobré ani pre moje exporty. Potom v 2000 rokoch sme to zmenili v tej neoliberálnej ére sme sa rozhodli, že sa nemusíme až tak spoliehať na štruktúrne fondy, ale budeme sa spoliehať na súkromné toky, čiže peniaze e, pôjdu z bohatých krajín do e, chudobnejších cez súkromné banky, vytvoril sa tým dopyt po nemeckých a holandských produktoch a tento systém fungoval celkom dobre, bola veľmi dobrá konvergencia v 2000 rokoch, ale ten systém skolaboval. Takže teraz e, otázka je, že či máme vlastne máme o, opačný e, proces. E, E, nielenže že sever preukazuje solidaritu, ale aj získava má nízke úverové, e, úrokové sadzby a kapitál z juhu ide na sever, čiže to je opak toho, čo ortodoxní ekonomovia hovoria, že je potrebné na konvergenciu, čiže peniaze by mali ísť z bohatých krajín do chudobných a teraz ide z chudobných do bohatých. Čiže každý, kto sa ma opýtal, Siegfried sa pýtal, Pierre sa pýtal, e, tuto tá dáma z Fínska sa pýtala, a čo solidarita? Prvá vec, o ktorej sa musíme rozhodnúť, je, že či máme spoločný záujem. Máme spoločný záujem na tom, aby sme, sa nám všetkým dobre darilo. Ak na to nenájdeme správnu eh, odpoveď, tak tie odstredivé síly budú pokračovať. A tá debata musí začať s tou otázkou, či máme nejaký spoločný záujem. Eh, aby sa všetci rozvíjali. Ja si myslím, že ten model si 2000 rokov bol nesprávny, myslím, že skolaboval, potrebujeme fiskálny priestor, pretože dopyt je dôležitý a štruktúralne reformy fungujú lepšie, keď je vyšší dopyt, pretože ľudia sú skôr ochotnejší inovovať, príjmať nové technológie. Ak nemajú obavu o svoju prácu, sú ochotnejší ísť do rizika, ak sa neobávajú o e, to, že je ohrozené ich pracovné miesto. Čiže to je absolútne rozhodujúce a takisto je kľúčové, aby sme tu mali pozitívnu e, integráciu, nielen negatívnu. Trhy nevyriešili e, za 80 rokov všetko pred tou krízou, čiže potrebujeme prvky aj pozitívnej integrácie, ktoré vytvoria nové inštitúcie pre inováciu. Musíme niektoré z týchto myšlienok zo správy si zobrať za svoje a to dosiahneme, a to je moja posledná veta, nebudem príliš tu hovoriť, a to môžeme urobiť len vtedy, ak príjmeme to spoločné rozhodnutie či e, blaho celej Európy závisí od blaha všetkých Európanov. Ak sa rozhodneme, že nie, tak môžeme to celé rozpustiť, e, môžeme to prenechať tým odstredivým silám, môžeme prejsť na, teda na tie konkurenčné devalácie. Nemecko a Holandsko budú mať veľmi vysoký výmenný kurz a vrátime sa teda tam, kde sme začali. Čiže namiesto toho, aby sme povedali, kto za to bude platiť, prečo by mala byť solitára, položme si tú prvotnú otázku. Máme spoločnú budúcnosť, eh, v ktorej eh, eh, blaho všetkých závisí od blaha každého. A ak áno, tak potom môžeme mm, sa pozrieť na ďalšie správy a pokračovať spolu vpred. Ďakujem pekne. Michel Sapin. Ďakujem, ja som posledný, ale ja nie som zodpovedný za to omeškanie. Pokúsim sa veľmi, veľmi stručne. Euklid má pravdu. Otázka, či máme ten spoločný záujem. Áno, ak nemám, nie som Európan, nebudem tu medzi vami, nebudeme diskutovať o tom, čo môžeme urobiť v oblasti hospodárskej, menovej, rozpočtovej, aby sme hájili spoločný záujem. Jednoducho um, budeme mať tú prosperitu, kapacitu pre mm, ďalšiu generáciu, aby, sme, aby mali trošku viac než tá generácia e, pred nimi. Čiže to je ten náš projekt, ktorý by nás mal motivovať. Takže v tejto oblasti berú z do úvahy rôzne otázky a možno aj určité rozpory, ktoré tu zazneli. Všetci ste dostali priestor na položenie otázky. Ja by som chcel povedať možno dve, tri veci. Takže hľadanie alebo snaha mať nejakú rozpočtovú kapacitu je v rozpore s eh, menovou eh, politikou. Nie, menová politika je úspechom, hovorím to jasne, ja som bola ministrom financí v čase, kedy masejská zmluva bola prijatá, ja som teda videl celý ten vývoj, takže menová politika len samotná nestačí na to, aby eh, dlhodobo riešila problémy. Druhá vec, či tá rozpočtová politika alebo rozpočtová kapacita je v, rozpo- v rozpore so štruktúrnou politikou. Nie. E, Štruktúrová politika je potrebná, absolútne nevyhnutná e, v záujme všetkých krajín a nenahradí to e, rozpočtovú politiku. Nech sa páči, môžete prísť do Francúzska, aby ste sa pozreli na to, že aj keď sú tie reformy ťažké, ako všade, robia sa. A nenechajte sa len presvedčiť opozíciou. Tretia vec, či mám či sme schopní mm, presadzovať konvergenciu možno v nejakej fiskálnej oblasti, v ekonomickej, sociálnej, e, alebo ospravedlňujem z toho z toho, že by sme mali takúto konvergenciu presadzovať? Nie. E, musíme sa o takéto konvergencie snažiť, či už štruktúralnou politikou, alebo ďalšími politikami. No a či to všetko nás akoby ospravedlňovalo z toho prehlbovania hlbokého prepojenia medzi zodpovednosťou a solidaritou. Nemôžeme hovoriť o solidarite medzi našimi krajinami, ak každá z týchto krajín, rešpektujúc naše pravidlá, ak by sme teda nemali tú zodpovednosť, nebude, zodpoved- nebude solidarita bez zodpovednosti. A ak je zodpovednosť, musí byť aj solidarita. Takže ide to v ruka v ruke a tá rozpočtová kapacita bude E, niečo extra, bude to určitý doplnok. Mne sa to zdá byť dnes dôležitým prvkom, aby sme mali úspech v našom spoločnom projekte. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán minister. Pani spravodajkyňa, ešte minútku. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem pánom ministrom. Neviem, kam ste schovali ženy. Možno jedného dňa sa objavia, aby našli riešenia. Spolu s Reimerom Bögem E, teda Reimerovi Begovi poviem e, veľmi presne, o čom bola dnes táto rozpráva, keďže tu dnes nemohol byť. Takže pár slov. Nechceme tu len ako Európsky parlament príjmať nejakú správu z vlastnej iniciatívy, ale keď si dnes kladieme túto otázku, tak e, to je nie len preto, že akademici, keď hovoria o rozpočte pre eurozónu, odkedy hovoríme o Európskej menovej a hospodárskej únii, E, hovorí, hovoria o potrebe. E, to bola, bolo v správe e, McDougan, Werner, Delor a tak ďalej. Čiže to bola aj v tej správe MMF, ktorá bola dnes zverejnená. Čiže nie je to len preto, že europoslanci nemajú čo robiť. Tá kríza ukázala vo veľkom meradle, že nám chýba nejaký nástroj na prispôsobenie keď sme mali tie štruktúrálne fondy, nemali sme euro a tá, prečítate si správu Delosa. Tá sa práva hovorí o tom, že keď prejdeme k euru, tak bude potrebné prispôsobiť štruktúrálne fondy, aby sme ich tak povedať znanovo naformátovali na tú spoločnú menu. Ale je pravda, že sme neboli všetci v eurozóne a teda Uh, vyvinula sa taká ambiguita, taká dvojznačnosť. Eh, E, nemáme tu teda ten rozpočet pre eurozónu a potom tie e, štruktúrne fondy, ktoré tu tak poletujú vo vzduchu. Dnes tá, e, Európska, tá menová spáska únia je ohrozená a niečo, čo ma trošku prekvapilo a ospravedlňujem sa, pretože Eduard Siklona to povedal, že treba uplatňovať ten six pack a pack a takto všetko dobre pôjde, ale ten six pack a pack, to je, to je, to, to je taká cesta, e, že máme pravidlá, pravidlá sa neaplikujú, tak nemáme dôveru a teda urobíme viac pravidel a prísnejších a takto to obnoví dôveru. Ale to je to, podľa čoho postupujeme už od začiatku toho paktu stability a objektívne treba povedať, že sa musíme jednoducho, musíme si priznať, že to jednoducho veľmi dobre nefunguje. A ak to veľmi dobre nefunguje, tak musíme asi trošku zmeniť tú logiku pravidel a preto my v správe navrhujeme, to je jed, jeden z návrhov, ktoré ja považujem za užitočné a plodné a dúfam, že budete sa vedieť od nich e, odpichnúť. Čiže aby sme išli na rámec tej správy tých piatich predsedov, to bolo ešte pred tým britským referendum, no ale samozrejme e, teraz sa treba zamyslieť nad týmito myšlienkami, ale myšlienkou kodexu konvergencie. A e, vidím, pán predseda, že už mi naznačí, že by som mala skončiť, no ale chcela by som na záver ešte povedať, že tá myšlienka za týmto kodexom konvergencie je čo? Je to e, to, že vlastne nájdeme e, tú, tú konvergenciu v eurozóne a keď to dosiahneme, tak to e, vlastne nebolo ešte pred tým prechodom na euro, ale e, vtedy, respektíve predtým, než e, vstupovali štáty do eurozóny, chceli sme tie masívske kritéria. Ďakujem pani spoluspravodajkyňa, ďakujem vám všetkým, pani ministri. Je jasné, že je tu identita a realita v eurozóne a keď je potrebné siahnuť do vrecka, aby sa vytvoril ten európsky mechanizmus finančnej istoty, tak sme videli, že tá solidarita zohrávala svoju úlohu. No a vy, my si myslíme ako poslanci, že je naozaj naliehavé diskutovať o tom, čo má byť tá eurozóna, ako má byť riadená, aký má byť jej rozpočet. Táto schôdza je sľubná. Ďakujem všetkým vám, páni ministri. A zajtra predpoludním treba kuť železo zahrúca Zajtra sa stretneme 11.30 až do 1.00 v sále Jan 4Q2. A tam teda si pozrieme e, pozmeňovacie návrhy k návrhu správy a môžeme naskycovať tie prvé kompromisy. Let's, let's